Uh, no, Dear colleagues, vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste sa posadili. Mám veľké potešenie, aj zároveň som veľmi smutný, že môžem tu privítať Lorda Jonathana Hilla, ktorý prijal naše pozvanie a aby sa naposledy vymenil s nami e, názormi ešte predtým, ako jeho rezignácia nadobudne účinnosti. Veľmi ľutujeme hm, okolnosti, ktoré spôsobili toto celkom rozumné rozhodnutie. z inštitucionálneho a politického, ale aj osobného e, hľadiska bolo pre mňa a pre nás všetkých obrovským potešením a e, výsadou e, mať možnosť spolupracovať s vami. Bude nám chýbať nielen váš zmysel pre humor, ale aj vaša angažovanosť pri budovaní veľmi konstruktívnych, pozitívnych vzťahov medzi vami a Európskym parlamentom a našim výborom. Myslím si, že aj vy ste dobre pracovali, my sme dobre spolupracovali, dosahli ste veľmi dôležité veci a dúfame, že budeme pokračovať eh, v realizácii viacerých projektov, ktoré sme spoločne zadefinovali. Eh, všetky súvislosti eh, sú mimoriadne smutné, nebudem zachádzať do detailov, veľmi nás mrzí výsledok referenda, ale ďakujem pekne, že ste sem prišli. Ďakujem za všetko, čo ste urobili počas e, týchto dvoch rokov našej spolupráce s Jonathan. Máš slovo. Well, Roberto, thank you and thank you. Ďakujem vám všetkým za to, že ste ma pozvali. Uh, Veľmi ste um, stiažili uh, môj začiatok, ale teraz komplikujete odchod. Presne tak. Presne, presne tak. Ale chcel som prísť a po... rozlúčiť sa s vami všetkými a urobiť to náležitým spôsobom, ako povedal Roberto. Veľmi veľa sme spolu urobili počas, e, alebo odkedy som prvýkrát bol vypočúvaný e, e, vami. Vytvorili sme dobré pracovné vzťahy, vybudovali sme dôveru, ktorú potrebujeme v akomkoľvek, akomkoľvek parlamentnom systéme aj keď sme pristupovali k eh, problémom z eh, eh, rôznych stran, Eh, išlo nám o to, aby sa eh, veci robili, aby sme eh, podporovali financovanie hospodárstva v širšom slovo zmysle a aby sme zachovali finančnú stabilitu. A pred vami všetkými chcem povedať, že osobitne som vďačný Robertovi za to, ako riadil naše schôdze a pripravil pôdu pre budovanie veľmi konstruktívnych vzťahov. Obrovská vďaka. E, e, e, takisto ako Roberto, mnohí ľudia v Spojenom kráľovstve v Bruseli. Aj ja som bol veľmi sklamaný výsledkami britského referenda. Chcel som, aby to dopadlo inak. Domnieval som sa, že Británia mohla zohrať veľmi dôležitú úlohu pri budovaní flexibilnej, konkurenceschopnej Európy, ktorej záleží na voľnom obchode, ale britský národ sa rozhodol inak a musíme to vždy rešpektovať tak ako Spojené kráľovstvo eh, prechádza do novej etapy vzťahov z Európskej únie, nepovažoval som za správne eh, pokračovať vo svojej činnosti, nemohol som sa tváriť, že nič eh, dôležité sa nezmenilo a preto som vyhlasil, že musím odstúpiť a tak to robím koncom tohto týždňa. Ale bez ohľadu na budúce vzťahy, domnievam sa, že e, počas e, krátkeho obdobia spoločne sme urobili veľa, e, vytvorili sme základy budovanie jednotného trhu kapitálu a nadviazali sme v podstate na parlamentnú iniciatívu hodnotíme legislatívu e, s tým, aby sme ju upravili, s tým, aby sme zaistili bezpečnosť, aby e, bola zároveň priaznivá z hľadiska hospodárskeho rastu. A teraz e, radi konštatujeme, že aj ostatné krajiny sledujú nás. Snažili sme vybudovať silnejšiu bankovú úniu, vnímame finančné služby z hľadiska spotrebiteľa Ehm, a robíme to v našej, našej zelenej knihe o finančných službách. Som vám veľmi vďačný za podporu a takisto e, nemenej dôležitá bola aj tá výzva, ktorú ste formulovali každý sám a spoločne pre mňa. Potrebujeme mať takúto výzvu, aby sme e, tvorili dobrú legislatívu. Takže odchádzam o niečo skôr, ako som pôvodne očakával mám e, obrovský rešpekt pre technické zručnosti pre schopnosť pracovať e, členov vášho výboru. E, podľa môjho názoru e, referendum v Británii ešte viac zvýrazňuje význam vašej práce z hľadiska podpory hospodárskeho rastu a tvorby pracovných míst v Európe. Prajem vám veľa úspechov spolu s kolegom Valdesom Dobrovskisom a viem o ňom, že je odhodlený pokračovať, a rozhodne pokračovať v rozbehnutej práci. A teraz budem už menej formálne e, sledovať e, činnosť tohto najdôležitejšieho e, výboru z opačnej strany Lamanšu a prajem vám veľa úspechov. To, čo robíte, totiž má bezprostredný vplyv na prosperitu, hospodársky rast a nové pracovné miesta v Európe, takže ďakujem vám všetko to najlepšie. Ďakujem. Thank you very much, Jonathan. Ďakujem veľmi pekne, Jonathan. Ďakujem, pán predseda. Vážny pán komisár, ďakujem samozrejme eh, za to, že ste eh, opätovne predstúpili ten, pre tento výbor. Eh, domnievam sa, že je to smutný deň pre nás všetkých. Musíme sa rozlúčiť. Celá skupina EPP vám veľmi pekne ďakuje za spoluprácu a to nie len s našou politickou skupinou, ale za spoluprácu s celým výborom. Pre nás e, e, vaše rozhodnutie e, odstúpiť je niečo, čo zaslúži rešpekt. že môžeme iba konštatovať, že ste skutočný britský gentleman. A treba E, e, konštatovať, že ľudia, ktorí sa prihovorili za to, aby, Európsk, prepačte, aby Spojené kráľovstvo e, zostalo v Únii, teraz odchádzajú a, z Bruselu a ľudia, ktorí boli za to, aby Británia odišla a sú stále medzi nami, zostanú do konca funkčného obdobia. To je nesprávne, vážený pán komisár Váš odchod je veľkou stratou. E, vy ste e, odhodlení podporovať nášho európskeho projektu. E, ste vždy boli otvorení voči zdôvodneným argumentom a osobne ste chceli objavovať nové veci. Je to veľká strata aj v súvislosti s vašim zmyslom pre humor. A preto že vy ste mali obrovský prínos pre Európsku úniu. A e, vzhľadom na to, čo som práve uviedol, musím povedať, že sa mi veľmi páčite. Ďakujem veľmi pekne. Hermáš Pérez. Euh, Vážený pán komisár, Ďaká za to, že ste prijali naše pozvanie, že ste sa prišli rozlúčiť, pretože podľa mňa pre tento výbor ste mali veľmi dôležitý rezort, kritický rezort a v mene eh, keď sa pozeráme niekedy naprieč eh, plenárnou, plenárnym priestorom, kladieme si otázku, či eh, niektorí vaši spoluobčania zdieľajú vôbec naše myšlienky. Vy ste výborným predstaviteľom svojej krajiny. Pán Balc vás správne nazval gentlemanom. Už som vám povedal, povedala, čo si ja myslím. Komisár e, nepatriaci k eurozóne má vnútorný trh, ale vy, vy ste hlavne aj spravodlivý hráč, pokiaľ ide o eurozónu, a to je veľmi dôležitá úloha. Opúšťate nás však a keď sa odchádza z funkcie, je, myslím, dôležité uh, mať určitý testament, určité uh, posolstvo. Vy ste uh, pracovali na myš, myšlienke únie trhov a kapitálov. Otázka znie, aké by boli dva, tri návrhy, ktoré by ste vyporadili vašemu nasledovníkovi, ktoré by mal eh, povýšiť na svoje, eh, svoje priority? Ďakujeme, eh, pani Swinburne. Pre nás je to naozaj smutný deň, nie len preto, že strácame vás, ale vy ste vlastne prvý komisár za EKR a Naša skupina bola na vás naozaj hrdá a celej politickej skupine ste pomohli k jej výrihodnosti, či už v Bruseli a v Štrasburgu. A ukázali ste, že e, možno robiť dobrú politiku. E, náš odchod bude pozitívny. Vďaka, I vďaka vám. Ďakujem. Ďakujeme si, Ligulách. Vážený pán komisár. Prvý, prvé, prvé moje posolstvo je, že hovorím po anglicky a ako francúzska viete, čo to znamená. V prvom rade vám chcem aj vašemu týmu poďakovať. Mali sme spolu e, nie len e, veľmi dobré vzťahy, e, ale s celým vašim týmom. O mne sa hovorilo v britskej tlači, že som vynikajúca sirigula, pretože som trvala na vašom vypočutí a tak ďalej. E, dôležité je laťku si nastaviť príliš vysoko, dobrí ľudia ju totiž nakoniec dočiahnu. Ďakujem, že ste vždy akceptovali e, tie zložité vzťahy medzi komisiou a parlamentom a tiež veľká vďaka za imič, ktorý ste e, pertraktovali ze svojej krajiny. Ľudia, ktorí príjmajú niekedy a tie dobré rozhodnutia niekedy nie sú početní. Ale to, že vôbec sú, to je dôležité, takže vďaka, e, nie za to, že odchádzate, boli by sme vás radi e, naďalej mali, ale chcem zostať s vami v kontakte, ale s, trošku ste boli vlastne veľvyslancom pre tento svet a Často nedôvodne tu boli e, útoky na tento svet. Snažte sa vysvetliť v Londýne, že my chceme vzťahy konštruktívne, že my musíme byť tvrdí, pretože záujmy našich vlastných ľudí e, sú v diskusii v hre. Britská vláda chce vyžiť skutočnosť, že dohody sa e, používajú. Pamätajte si prosím na článok o princípe férovej úprimnej spolupráce diskutujeme o tom s kolegami. Pomôžte nám pom- vám pomôcť. Ďakujeme pani Matias. Ďakujeme, pán komisár. Tiež budem hovoriť po anglicky. Bol som jedna z tých, ktorá sa snažila stiažiť vašu nomináciu. Tiež som sa snažila stiažiť i vašu prácu. E, prepačte, že neviem byť e, cynická. Za posledný rok som sa naučil, že vy tiež nie ste e, cynická. Máte lepší zmysel pre humor ako ja. Viem, že občania Spojeného kráľovstva sa rozhodli opustiť EÚ, neopúšťate však Európu, zostávate náš európsky priateľ, zdieľame spoločný priestor a určite i spoločnú budúcnosť. Želám vám osobne všetko dobré a napriek politickým rozdielom bolo e, cťou s vami spolupracovať pán Gigold. Jonathan, vy ste to už povedali a je to pravda. Nechceli sme, aby ste mali toto portfólio a teraz, keď odchádzate, nechceme, aby ste odišli. Taká je situácia, v ktorej sa nachádzame. E, som smutný z výsledku tohoto referenda a smutný som i z vášho odchodu, pretože skúsenosti s vami osobne v politike to nie je bežné. Vy viete, kto tu spôsobuje problémy. Nikdy som nemal dojem, že by ste boli pomstychtiví. Bol tu otvorený dialog, boli ste, e, správali ste sa k nám rovnocene. Veci sa posúvali a naozaj Snažili sme sa e, všetci správať v záujme ľudí. Napriek tomu, čo sa udialo predtým, to je naozaj zriedkavé a ukazuje to naozaj vysoký štandard vašej osoby. A to je čosi, k čomu mám veľký rešpekt a musím povedať, že naozaj som smutný o e, vašom odchode. Dokonca i vo vašom odchode je dôkaz vašej sily, sily vašej osobnosti. Ak e, chceme vám čosi vrátiť, môžeme tak urobiť. E, trh kapitálovej únie je dobrá myšlienka a naša zodpovednosť je práve uvedomi, realizovať túto myšlienku a my naďalej budeme trvať na tom, že je to vaša myšlienka, môžeme to robiť spoločne E, tak, aby sme tu mali integrovaný kapitálový trh a súčasne finančnú stabilitu. To nám pomôže uvedomiť si naše spoločné ciele. A ak tu budeme v tom úprimní, tak to vyšle signál smerom k tým občanom Británii, ktorí svoju budúcnosť vnímajú v Európe. A pre budúcnosť súhlasím so Silvi, musíme byť spravodliví, e, musíme byť tvrdí, s rovnakými právami. Keď chceme byť súčasťou spoločného trhu, musíme použi- e, dodržiavať všetky e, pravidlá, ale v priateľskom tóne, ak tak budeme robiť, tak sa vyšle signál našim priateľom vo Veľkej Británii a preto, Jonathan, ďakujeme. To je všetko, čo teraz môžem povedať. Ďakujeme, pán Coburn. Zdá sa, že u európskych kolegov tu v výbore ste veľmi populárni. Určite ste populárni e, u britského verejnosti. A preto sme sa rozhodli, že vás chceme využiť u nás. Myslím si, že UKIP, UKIP a ďalší, ktorí sú proti EÚ, ktorí sú tu v parlamente, budú sa starať o to, aby sme mali dobré vzťahy s tými kapitálovými trhami, trhmi. E, vieme, ako to funguje. Budeme sa snažiť zabezpečiť e, e, pre Európu i pre nás v Británii dobré výsledky, aby sme boli dobrí priatelia. Čokoľvek e, skonštatujeme, demokraticky sa britská verejnosť rozhodla. Je to tak, ako to je. E, čokoľvek bude ďalšie, ďalšou, ďalšou prácou, veľa šťastia. Barbara Kapel teraz. Ďakujem, pán predseda, vážený Lord Hill, ďakujeme vám, že ste prišli sem dnes do výboru. Uh, zača- e, má pragmatizmus prejavujúca sa v snahe e, menej reguláciami regulovať lepšie, prispôsobovať detaily na mikroúrovni v zmysle tej, toho lepšieho regulovania, zjednodušenia regulovania, bez toho, že by sa e, zložitosť sektora finančných služieb nerešpektovala. To sa dialo 1,5 roka. Spolupracovali ste na novej architektúre e, regulácie, aby sa rekapitalizovali banky, aby sa stabilizovali trhy, aby sa vytvorila a dôvera. Váš prístup k diferencionovanému posudzovaniu rizík podľa Bazileja dvojky. Zasazovali ste sa týmto smerom a to je dôležité pre pritiahnutie investície. Je to tiež veľmi dôležité pre malé a stredné podniky. Uspôsobovanie výkazníctva bank, aby sa zohľadnili rôzne e, obchodné modely alebo spravovanie aktív, kde ste poukazovali na tom, že jednoducho sa nedajú dodržať všetky požadované pravidlá. Váš pragmatizmus, Lord Hill, a váš vhľad, pokiaľ ide o účasť e, e, aktérov na kapitálovom trhu. To všetko nám bude chýbať. Veľa šťastia každopádne vo vašej ďalšej činnosti. Ďakujeme. A teraz e, Nina Jill. Ďakujem, pán predseda. Eh, Lord Hill, ako ste boli povedali, váš začiatok bol ťažký a, a pamätám si, že ste hovorili, že budete k dispozícii a budete prístupní pre parlament. Už pri začiatku ste to povedali a ten slub ste dodržovali boli ste vždy prístupní a pamätám si na tie vypočutia a viem, že množstvo ľudí e, hovorili to, či ona o vašom pozadí, o tom, či vôbec Brit môže pomáhať lepšej integrácii do eurozóny, ale myslím si, že z toho, čo ste dodnes počuli, posledné dva roky ste demonstrovali skutočnú víziu Európana a charakter a zaslúžite si, naozaj máte zasluhy za spúšťanie CMU. Týmto spôsobom ste naozaj zmenili nastavenie, vnímanie mnohých ľudí v rámci EÚ a, a ten vstup do tých zložitejších vôd a tie vaše vízie a dnes sme vlastne hlasovali e, po prvej časti tej kapitálovej a menovej únie práca ešte nie je dovršená, ale ja chcem vyjadriť e, obavy, že tu nebudete pri dovršení úplnom tejto prá- týchto prác. Určite tu máme pred sebou dlhú cestu a pokiaľ ide o boj proti e, rozdrobeniu, fragmentácii, vy si určite zaslúžite e, pochvalu za všetky zásluhy následovníci určite sa budú chcieť snažiť byť e, e, vo vašich, ísť vo vašich šlapajách. Ja vám chcem poďakovať za zapájanie sa, spoluprácu s nami, vašemu týmu takisto a verím, že budúcnosť bude úspešná. Thank you, Ashley Fox. Ďakujem pekne, Ashley Fox. Thank you, President. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Lord Hill, dovolte mi povedať v mene delegácie konzervatívcov. Ďakujeme za vašu službu. Reprezentovali ste vašu krajinu aj stranu mimoriadne zručne. Ďakujeme za to, že ste naplňali svoje povinnosti. Sme naozaj smutní, že odchádzate a chcem, aby to zaznelo verejne. Ďakujem. Jonathan? Ďakujem osobe, ktoré by som chcel poďakovať ako prvé, je pán Coburn, pretože keď mňa už premáhali emócie a keď sa triasla tá, ten prísny výzor angličana sa začal roztápať, tak chcel som poďakovať pánu Kobernovi za to, ako menil troška ten tón diskusie. Ja som nepochyboval, už som to povedal a skutočne som to zdôraznil. Nepotrebujem, aby niekto kázal o tom, čo rozhodli Briti a nepotrebujem ani nejaké nejaké informácie o tom, ako rešpektovať vôľu ľudského ľudu. Pokiaľ ide o konštruktívny vzťah, o ktorom hovorila pani Gulár, istotne sú nevyhnutné takéto konštruktívne vzťahy s väčšou pravdepodobnosťou vzniknú v prostredí, kedy načúvate ostatným a nie uražate protistranu. Pokiaľ ide o úniu kapitálových trhov, Myslím, že sme už veci započali. To je niečo, na čom pracujeme dlhší čas. Samozrejme, čaká nás dlhá cesta, ale je mimoriadne dôležité, aby sme v tom úsilí pokračovali, aby sa ľudia nedomnievali, že odchod Británie z EÚ oslabuje potrebu vytvorenia únie kapitálových trhov. Práve naopak, podľa mňa, tú potrebu posilňuje. A práca, ktorá bola započatá, musí pokračovať to, čo máme, ako sme k tomu pristúpili, my sme k tomu pristupovali spoločne a rozhodli sme sa ju budovať krok po kroku. Vypracovali sme akčný plán, časový harmonogram a teraz vidíme pred sebou všetky kroky, ktoré sa musia uskutočniť v období medzi dneškom a 2018. Takže moje posolstvo na pani Valdés a aj eh, ako odpoveď na otázku pani Pereš, Čiže pokiaľ ide o pána Valdeza, teraz je to už jeho práca, nie moja. A nemali by ste zasahovať do tých vecí po tom, čo odchádzate. Treba nadviazať na to dobré. Ja osobne som dúfal, že čas tej práce, ktorú som si predsavzal, pozrieť sa napríklad na finančné služby z pohľadu spotrebiteľa, musíme sa v Európe vrátiť k uvažovaniu o konkrétnych prospechoch, o konkrétnych výhodách pre bežných ľudí na tomto výbore uvažujeme o finančných službách z pohľadu inštitucionálneho, ale my, našim, našou úlohou je slúžiť občanom a o čo lepšie dokážeme naplňať alebo prinášať služby, ktoré sú jedno, lacnejšie, ktoré sú konkurencieschopnejšie, ktoré poskytujú väčšiu možnosť voľby pre ľudí, o to lepšie to bude. A moja posledná, tu už bol moje posledné želanie do budúcnosti, ak si môžem dovoliť tri želania, tak tým je, aby práca, ktorú som započal, a tak ako povedal e, Burkhardt, e, aby tam bola istá výzva na podloženie dôkazmi, tam sa črtajú naozaj obrovské príležitosti, nielen pokiaľ ide o finančné služby, v snahe udržať finančnú stabilitu, ale takisto zabezpečiť otázku proporcionality, uvažovať nad záujmami európskeho bankového odvetvia, keď sa pozeráme na medzinárodné dohody, ale pretaviť takýto prístup aj do iných oblastí legislatívy v Európe a takisto to preniesť aj do iných území v rámci sveta, do iných jurisdikcií. A to by som odporučil. Ja som samozrejme všetko si vypočul s veľkým záujmom a značnou mierou náklonnosti. A keď niekto z vás príde do Londýna, ešte stále je to naozaj pekné mesto, krásne mesto na návštevu a samozrejme rád e, privítam kohokoľvek to pôjde okolo. Ďakujem Roberto, ďakujem vám. Thank you, Jonathan. Ďakujem, Jonathan. Je jasné, že to nebola taký rituálna rozlúčka. Taká formálna. Videl si, ako veľmi si prirastol mojim kolegom srdcu. A len doplním to, čo povedal Sven. Ja bohužiaľ som zistil, že je to pomerne nezvyčajné, keď osoba ako si ty požíváš takúto mieru rešpektu tohto parlamentu. Bolo viacero epizód, nechcem ich eh, teraz pripomínať jednotlivo, kedy sme si to mohli overiť. A ja skutočne som bol prekvapený, že pri viacerých veľmi citlivých rozhodnutiach, kde parlament mal svoju úlohu, ty si preukázal silný, silnú mieru rešpektu, institucionálneho rešpektu voči parlamentu. A to nie je tak bežná vec v rámci inštitúcií. Zrejme pochádzaš z krajín, ktorá jedným zo zakladateľov, jednou zo zakladateľov parlamentnej demokracie, v dôsledku čoho sa aj tak správaš, ale je skutočne úžasné, že takýmto spôsobom rešpektuješ parlamentnú demokraciu aj na úrovni EÚ. To je dôležité, aj dôležitý odkaz taký inštitucionálny, ktorý zanechávaš spolu samozrejme s tou kvalitnou prácou, ktorú si odviedol. Ešte raz ďakujem veľmi pekne a želáme ti veľa úspechov. fit this argument under the one or the other is constitutionally correct, mm. but that is always national law. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Môžeme začať uh, bod 12. Verejné vypočutie s Elke Königovou. Vítajte na výbore EKON. Ako viete, Elke Königová je tu, aby predložila výročnú správu SRB za rok 2015, ktorá bola prednedávnom zverejnená. A vieme, že rok 2015 bol podstatným rokom, rokom započatia aktivity SRB. Takže istotne pani riaditeľka predsednička Alke Königová určite bude sa pristávať pri roku 2015, ale aj spomenie prvý pol 2016 a takisto povie, aké sú budúce výzvy pre SRB a po úvodnej, úvodnom prejave potom bude typické kolo otázok a odpovedí. Nech sa páči, Elke. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Som rada, že dnes e, môžem pred vás predstúpiť a predložiť vám výročnú správu SRB za rok 2015. Toto je tretie vypočutie od vytvorenia SRB, tejto Rady pre riešenie krízových situácií. E, boli aj iné pozvania do tohto fóra a chcem to hneď e, na úvod povedať. Vždy vítam takéto pozvánky do parlamentu. Vy ste tým fórom, ktoré nás kontroluje a transparentnosť voči parlamentu je samozrejme vec. Tri veci, ktorým sa budem venovať, ako už avizoval pán predseda. Kľúčové úspechy v roku 2015, e, to je ako keby to už bolo veľmi dávno. Hlavné činnosti, ktoré realizujeme v súčasnosti v roku 2016 a potom vám dám taký krátky pohľad na rok 2017. Dovolte mi prejsť priamo k tej veci nášho záujmu a tým sú kľúčové úspechy za rok 2015. Rok 2015 bol prvým rokom činnosti Rady pre riešenie krízových situácií a bol to prechodný rok, charakterizovaný okrem iného zriadovaním rámca pre riešenia, e, vypracovanie plánov riešenia krízových situácií a tvorby kapacít. V neposlednom rade aj nábor dobrých, kvalitných zamestnancov, ale by som pripomenula, 1. marca, k 1. marcu začala fungovať rada a sme veľmi vďační za komisiu, ktorá mala k dispozícii Task Force, takže aspoň sme mali také prechodné bydlisko a potom sme plynulo prešli do našej činnosti. Tie hlavné ciele sú identifikované v tej správe za rok 2015 a tie boli dosiahnuté. Nebolo to až tak ťažké, pretože sme len formalizovali pracovné postupy v štvrtom štvrť roku 2015. Pokiaľ ide o aktivity súvisiace s riešeniami krízových situácií, SRB spolu s národnými orgánmi vypracovala príručku, návrh príručky na riešenia takýchto krízových situácií. Už to bolo aktualizované v verzii 1.0, potom príručku návrh príručky riešenia kríz, e, ktorý bol uzavretý už medzičasom a takisto plány riešenia krízových situácií. V roku 2015 e, sme fungovali len v oblasti plánovania riešení krízových situácií a vynaložili sme značnú snahu na konci minulého roka, aby sme dokázali naplňať našu funkciu riešenia kríz od roka 2016. Väčšina práce prebiehala v úzkej súčinnosti s so zástupcami, ktorí pochádzali z národných orgánov na riešenie krízových situácií spolu s Európskou centrálnou bankou a komisiou. Pokiaľ ide o dohody s inými inštitúciami, prvá dohoda, ktorú sme uzavreli, bola dohoda s Európskym parlamentom. A potom, avšak e, uplynulo veľa času medzi touto dohodou a, tým memorandum, ktoré bolo podpísané s Európskou centrálnou bankou, memorandum o porozumení v decembri 2015 bolo podpísané. Zároveň sme pracovali na dohode o spolupráci s národnými orgánmi pre riešenie krízových situácií, ktoré bolo ukončené na začiatku tohto mesiaca. A v súčasnosti pracujeme na dohode s Európskou komisiou, ale to nie je právne, nie je to teda dohoda, ktorá je nevyhnutná, ktorá je povinná zo zákona Skôr ide o nastavenie pravidel fungovania medzi dvoma inštitúciami, by sme mali jasne stanovené pravidla teda. Takisto sme začali dialog s odvetvím na konci minulého roku. Aké sú tie hlavné činnosti, ktoré realizujeme, ktoré sme teda urobili v roku 2016? Nakoľko sme boli kreovaní vo veľmi stlačenom časovom rámci, tak ešte stále prebieha tvorba tejto inštitúcie, ešte stále prebieha nábor ale dva mesiace dozadu sme e, prešli do tých našich objektov, do toho nášho objektu, kde budeme fungovať. Tí z vás, ktorí ste ešte neboli, tak vás pozývam, príďte, ale dúfam, že nie naraz, lebo budova je malá, ale máte pozvanie do tých našich priestorov. A teraz k samotnej obsahovej stránke. Ešte sme nemali prvého klienta. To neznamená, že len e, čakáme pasívne na nejaké riešenie krízových situácií. Ja som si všimla, E, e, e, to, čo povedal pán Hill, že dúfam, že ďalšie dva dni nebudeme mať žiadnych klientov a že ani tak skoro ich je neuvidíme. My každopádne na nich nečakáme, tak povedia pasívne. Práve opačne, veľa našich činností má preventívny charakter. Sme organizáciou, ktorá je zameraná do budúcnosti, ktorá sa teraz sústreduje na plánovanie. Snažíme sa odstraňovať nejaké prekážky pre riešenie krízových situácií. Hlavným cieľom na rok 2016 bez prekvapenia je teda dosiahnuť plnú plánovaciu kapacitu a zriadiť tzv. interné týmy na riešenie krízových situácií pre všetky veľké banky, aby som poskytla číslo. Potrebujeme mať asi približne 70 plánov riešenia krízových situácií a, a ďalších 30 e, takých prechodných e, plánov do konca tohto roku. Toto plánovanie znamená stanovenie minimálnych požiadaviek na vlastné prostriedky a na riešenie záväzkov. A keď máme e, stretnutie nejakou bankou, tak e, vidíte, e, že po 5 minútach teda nehovoríte o ničom inom, len o MROL. To je kľúčová, kľúčový nástroj, ako zabezpečiť dobré fungovanie bank, ktoré budú schopné absorbovať straty, tak aby mohol úrad, ktorý riešiť krízovú situáciu, zabezpečiť e, ekonomické fungovanie a prežitie banky. V januári sme mali dialog, v rámci ktorého sme stanovovali politiku MROL. Viacerí ste už počuli informáciu, že schválenie delegovaného nariadenia MROL e, zo strany komisie nezmenilo náš prístup. Aká je teda súčasná politika vo veci MRO? Pokiaľ ide o požiadavky MRO e, zo strany centrálnej banky, tak tie budú pre jednotlivé banky nastavované, čiže bude to sa odvíjať od jednotlivých inštitúcií, nie je to riešenie, ktoré má pasovať na všetkých. MROL nie menej ako 8%, avšak prípad od prípadu, možno aj viac ako 8%, bude vo všeobecnosti požadované pre najväčšie banky v rámci bankovej únie, nie pre každú banku, táto MREL bude stanovaná konsolidovaným spôsobom pre nejakú bankovú skupinu. Ďalej bude stanovaný MREL aj pre jednotlivé subjekty. Ďalej je to otázka, či tu bude podradený dlh alebo nie. Ide to troška nad rámec toho podradenia. A otázka, kde má byť e, stanovený tento MREL v rámci skupiny rok 2017 a možno niekedy aj na konci roku 2017. Napriek tomu, že na európskej úrovni treba ešte spraviť veľa práce pri stanovaní MREL, je tu tento veľký strašiak, týlek, medzinárodný záväzok, ktorý bude musieť byť implementovaný v Európe. A tu politika už od samého začiatku bola taká, že chceme prebrať hlavné črty týlek pri stanovovaní tých indikatívnych e, cieľov MROL na rok 2016. A keď e, toto platí aj pre G6, GSIPS, lebo nemôžete mať nejakú priepas GSIPS a potom e, ďalšia banka v rámci nejakého konkurenčného prostredia bude mať iný systém. Máme určite ambiciózny program, to spolu s riešením prekážok pre riešenie krizových situácií je jeden z tých cieľov, ktoré si stanovuje Rada SRB. E, budeme mať ďalšie veci ako aktivita simulovania krízových situácií, tak aby sme sa ubezpečili, že sa budeme odvíjať od rozhodnutia ECOFINu z roku 2015. Z tohto miesta môžem povedať, že doposiaľ 12 z tých 19 dohôd o poskytovaní pôžičky na úrovni členských štátov sme vybavili. Zvyšné sú vo fáze rozpracovania s výnimkou dvoch, troch situácií, kde z politických dôvodov si to vyžiada troška viac času. Takže to znie pomerne priateľne. Pokiaľ ide o ten fond pre riešenie krizových situácií, e, my sme v rámci roku 2015 a 2016 venovali vená na príspevky ex ante vo všeobecnosti sme vyzbierali 4,3 miliardy z tých príspevkov ex ante za rok 2015 od NRS a za rok 2016 ku koncu minulého mesiaca sme vyzbierali 6,4 miliardy, že celkovo 10,7 miliardy v rámci nášho fondu a usilovne pracujeme na tom, aby sme mohli teraz nastaviť investičnú politiku a tak ďalej. Len aby som uzatvorila prioritami na rok 2017, povedal by som, že sa opakuje to isté plánovanie riešenia krízových situácií, e, také podrobnejšie rozpracovanie, riešenie tých prekážok, doladenie a rozšírenie výpočtu MRL a zároveň chceme začať nastavovanie vnútorných benchmarkov alebo ukazovateľov. Musíme zabezpečiť súlad v rámci bankovej únie. To znamená, že rozhodnutia, ktoré príjmeme tu, budú v súlade s rozhodnutiami, ktoré sú príjmané niekde inde. A definitívne budeme musieť venovať isté zdroje. Zatiaľ sa v tejto veci veľa neudialo, bohužiaľ. Na druhej strane tzv. E, menej významných inštitúcií tu majú príjm národné inštitúcie, ale my musíme sa aspoň ubezpečiť, že dokážeme dosiahnuť súlad v tejto oblasti. V neposlednom rade, pokiaľ ide o fond pre riešenie krízových situácií, budeme musieť nejakým spôsobom zlepšiť proces ex ante alebo výberu ex ante príspevkov, zautomatizovať tento proces a budeme musieť implementovať našu investičnú stratégiu. To všetko bude stanovené v pracovnom programe na rok 2017 ktorý budeme schvalovať v novembri a potom vám ho samozrejme predstavíme. Týmto by som to uzavrela a naozaj sa domnievame, že s dobrým plánovaním pre riešenie krízových situácií budeme mať menej prípadov krízových situácií v porovnaní s minulým obdobím a som pevne presvedčená, že že skôr spustíme také súkromné riešenie. Ak máte dobrý, dobré riešenie krízových situácií, tak to znamená, že organizačne dokážete zvládnuť náročnejšie, chaotickejšie obdobia. A toto všetko by malo viesť k zvýšeniu finančnej stability. A v neposlednej rade chcem poďakovať Ekonu, že v rámci e, vašej výročnej správy o bankovej únii za rok 2015 ste zbadali jednu vec a spýtali ste sa komisie, či SRB disponuje dostatočnými, dostatočnými nástrojmi a financiami pre včasné zásahy a to je istotne oblasť, do ktorej sa oplatí pozrieť. Ďakujem vám za to, že ste túto iniciatívu vzali na seba. To je vec podstatná. A toľko z mojej strany, lebo ináč budem zase príliš dlho hovoriť. Ďakujem veľmi pekne. Elke König prvý rečník. Ďakujem e, pekne, pán predseda, pani König, ďakujem pekne, že ste dnes nám na výbore podali informácie. Rád by som v stručnosti položil dve otázky, už e, ste ich naznačili, ale možno by som vám chcel dať príležitosť ešte hlbšie ich prebrať. Poprvé, e, v súčasnosti práve e, sa stanovujú ciele pre MRL. Mňa by zaujímalo, ako chcete zabezpečiť, aby e, banky mali dostatočný nárazník, dostatočné množstvo minimálne 8 MRL e, k dispozícii a na to v nadväznosti na to komisia pracuje na revízii MRL pri presadzovaní medzinárodného týla odporúčania, ktoré ste tiež spomenuli. Mňa by zaujímalo, aké možnosti vidíte na základe risk-rated assets prístup, respektíve total liabilities and leverage. Na základe týchto indikátorov to skombinovať, to by boli obidve otázky z mojej strany. Keďže iba 40 sekúnd som minul, ešte chcem povedať, pokiaľ ide o zabezpečenie udržateľnosti záväzkov, zaujímalo by ma, či e, môžete súhlasiť so mnou, že jed, že to jednot, musí existovať jednotný európsky prístup k tejto udržateľnosti, aby sme mali transparentný systém a zabezpečili, ubezpečili sa, aby žiaden veriteľ sa nedostal do zlej situácie. Čo hovoríte o e, zákone stan, stano, keby to bolo stanovené zákonom? Ďakujem. Dovolte mi odpovedať okamžite. Pokiaľ ide o MREL, máte pravdu. Áno, povedali sme, že v súčasnosti stanovujeme ciele pre skupinu a v roku 2016 dáme skupinám indikatívne ciele. To, ako povedal jeden z, povedal jeden z mojich kolegov, je to cesta. V každom prípade si budeme musieť uvedomiť, že pre niektoré banky bude potrebný čas, aby dosiahli tento cieľ a preto som vždy povedala bankám, ale nie je dôvod nevydať sa na túto cestu teraz. Zároveň, a tu by som sa možno e, vrátila e, k vašej e, výročnej správe, zároveň musíme sa pozrieť na to, aby naše nástroje v nariadení, aby sme sa uistili, že banky sa skutočne pohnú, boli medzi dudu a nič a jadrovou zbraňou. A nič e, medzi tým. A tu je možno potreba e, zostriť inferenčný mechanizmus. Môžeme ich pokutovať, ale to neurobí ich viac MRL, alebo môžeme vyžadovať od nich, aby preorganizovali sa aby sa zmestili do existujúceho MRLu, ale myslím, že ten širší argument by bol, ako sa ubezpečiť, aby sme mali jasný nástroj, aby uh, mohli byť, sa zmestili do MRL-u, ale zatiaľ nevidím, zatiaľ nevidím veľký odpor uh, voči tomu, ale sme na samotnom začiatku, pokiaľ ide TILEK versus MREL, ja z celého srdca verím tomu, že systém, ktorý e, stavia na e, aktívach, e, na vážení rizika je zároveň spo, celým opatrením záväzkovým a banky riadia svoj biznis a majú kapitálové požiadavky v prípade založené na aktívach na hodnotení eh, rizika aktív a skombinovaním tý, skombinovanie týchto dvoch prvkov dáva zmysel pre mňa. A my sme vždy hovorili o tom, že minimálne by bolo užitočné mať rovnakú, rovnako kvalitne, aby sme mali rovnaké meritko na meranie týchto dvoch systémov. Sú ďalšie otázky, napríklad aký mal by byť eh, rozsah týlegu, legu tu myslím, musíme sa pozrieť na to ešte, ako to bude fungovať, ale tie hlavné črty, hlavné prvky Fileku, aby sa implementovali do MRL-u, to podľa mňa nepredstavuje nejaký veľký problém a zme, zme, zmeniť to na tieto aktíva môžu ísť, e, spôsobovať istú obavu, aby to je dôležité pre vyriešenie. Pokiaľ je, ide o vašu e, poslednú otázku, podriadenie, my sme vždy povedali, že oceníme európske riešenie v tomto prípade. E, zatiaľ existujú rozličné riešenia, pokiaľ ide o subordináciu a musíme sa spolahnuť pre tú, ktorú counterfactual, čiže tu e, ide o národné pravidlá. To nie je pre nás veľmi užitočné, ani nevytvára transparentnosť a jasnosť pre investorov keď máme ísť, keď, keď máme ísť európskym riešením, existuje niekoľko ciest. Jedna bola implementovaná vo vašom členskom štáte, je to riešenie, ktoré nie tech, v technickom zmysle podriaduje senior dlhopisy, a ktoré rieši tieto problémy v jednom kroku a iní hovoria post, o postupnejšej ceste, ktorá môže viesť k rovnakému riešeniu, ale dlh, trvá dlhšie. My sa musíme pozrieť na to, kde by mohol byť spoločný priestor, ale z nášho pohľadu by sme v každom prípade ocenili európske riešenie. Ďakujem. Pervan Šperes. Ďakujem. Povedali ste o náraste sily fondu a naznačili ste, že tento nárast nebol dokonalý, pretože ste ste povedali, že boli možno potrebné automatické mechanizmy. Mohli by ste o tom povedať viac? K spôsobu, akým prichádzajú tie fondy z dôvod, z ktorého chcete prejsť, kvôli ktorému chcete prejsť na automatický systém. Potom vaša stratégia investície. Mohli by ste nám k nej povedať viacej, pretože do určitej miery táto stratégia by nás mohla zaujímať. Máme tu cieľe stability, záruk, disponibilita, avšak Dalo by sa predstaviť, že tieto, táto stratégia investičná by mohla byť európskej ekonomike prínosom. Tu sa dajú vlastne skombinovať tieto dva ciele. A potom tretí bod sa týka tej uh, otázky backstopu. Správe ste o tom hovorili. Pán Dobrovský z uh, asi ste to počuli pri jeho vypočutí eh, minulý týždeň, eh, keď sa hovorilo o portfóliu Jonathana Hilla. Vieme, že tá, tá technická práca sa spustí k spôsobu, akým eh, spojazniť tento backstop. Ako vidíte, naliehavosť pokročiť k tomuto bodu. Dovolte mi možno povedať niečo k tomu, čo som povedala, pokiaľ ide o automatizáciu fondu. Príspevok do fondu to je pomerne komplexný výpočet. Sú tam e, parametre citlivé na riziko, ktoré sme zatiaľ ešte všetky nezahrnuli, pretože niektoré dáta nám ešte chýbajú. A keď som ho povedala, že to musí byť, to fungovaný, fungujúci systém musí, dobrý systém, to sa týkalo IT, v súčasnosti ešte je tam veľké množstvo excelovských tabuliek a musíme e, sa dopracovať k solidnému automatickému systému, čiže to bola jediná pripomienka k tomu a teraz hovoríme zhruba o 307, 3700 bank, takže je to pomerne veľké množstvo. Pokiaľ ide o investičnú stratégiu, na jednej strane by som mohla povedať, že to bude veľmi nudná stratégia, keďže sme viazaní delegovanými aktami, ktoré nám dávajú, respektíve žiadajú od nás, aby sme urobili veľmi bezpečné investície, aby sme zostali pomerne likvidní, čo v súčasnosti znamená e, dosiahnutie nulového úroku, čo je reálna, skutočná výzva. My v súčasnosti čelíme negatívnym úrokom, pri fonde. Úplne iná diskusia je potom diskusia, ktorá sa týka otázky, ako v nejakom prípade krizovej situácie, ako sa použije fond a tam existuje možnosť poskytnúť záruky z fondu alebo použiť fond. Ale na tejto otázke ešte stále pracujeme a rozmýšľame nad tým. Keď som spomenula Eh, investičnú stratégiu. Je to za predpokladu, že peniaze sú v našom eh, eh, fonde a musia byť dobre investované a čelíme rovnakému problému ako druhý udržanie peňazí za nominálnu hodnotu, to je výzva. Pokiaľ ide o backstop, ochranný mechanizmus, máte úplnú pravdu, spomína sa tu o výročnej správe, sme pripravení na to, aby sme začali technické práce na backstope, ale zatiaľ sme našu prácu zamerali najmä na dohodu o poskytovaní úverov, ktorú máme k dispozícii a dúfame, že, po, že pre veľkú väčšinu sa to urobí, dúfajme ešte do leta alebo najneskôr e, na začiatku jesene. Ďakujem, Martin Messerschmidt. Schmidt, ďakujem veľmi pekne, ja mám dve otázky. Prvá, veľmi jednoduchá, pokiaľ ide o rozpočet e, fondu. Samozrejme, vítame transparentnosť na základe vašich výdavkoch asi 6,7 milióna bolo vyčlenených pre e, konzultácie, pre poradenské e, poradenstvo a štúdie. Môžete popísať, od koho vyžadujete štúdie a pre koho? keďže je to špecifická rozpočtová položka a potom ešte aký účel, za akým účelom sa to urobilo. A potom hĺbkovejšia otázka k t T-Legu a jeho implementácii. Ako vieme, FSP prijalo globálne štandardy od T-Legu, ktorý má rovnaké ciele ako MRL v EÚ, ale vzťahuje sa iba na GSI BIS z, od roku 2019. E, komisia začala prípravné technické e, práce na implementácie legu do EU legislatívy. Preto by som chcel vedieť, ako vidíte implementáciu T-Legu do EU legislatívy, pokiaľ ide o voľbu správnych právnych nástrojov. CRR, BID by malo byť vymenené, e, zmenené, alebo aký prístup by ste odporúčali, pokiaľ ide o, o zodpovednosť. Myslíte si, že EÚ by sa malo prispôsobiť e, definícii, aby sa vytvorili rovnaké e, podmienky, alebo je to nadbytočné. Takže to sú moje dve otázky. Ďakujem. Ďakujem, pokiaľ ide o rozpočet. Nemôžem vám to úplne rozdeliť, ale zo 6,7 milióna veľká väčšina sa týkala IT a e, naštartovať a sfunkčiť náš systém. Neboli, nebolo to k štúdiám o našom hlavn, našej hlavnej oblasti, čiže plánovania, riešenia krizových situácií. Pokiaľ ide o implementáciu TILEK, existuje rozdiel a zároveň existujú paralely medzi t e a MRELom. Správne ste spomenuli, že návrh T-legu, e, keďže pochádza z mandátu FSB, je, sa najmä zameriava na dôležité, na významné banky. 8 z nich je v bankovej únii a spolu 20 plus ich je. My sme vždy hovorili, že pri, pre naše účely neexistuje logická potreba a MREL sa vzťahuje v princípe na všetky banky. A táto myšlienka mať štandard, ktorý sa vzťahuje na všetky banky, by, sa mala, by mala zostať, zostať nedotknutá, pretože v opačnom prípade budete mať 8 tých veľkých chlapcov a číslo 9 už bude v inom systéme, ale číslo 9 môže byť v jednom členskom štáte alebo pre jeden členský štát alebo pre celú úniu tak systémový ako tých prvých 8. Takže si myslím, že tu sme vždy boli konzistentní a hovorili, že e, riešime túto tému z pohľadu z pohľadu vyriešenia situácie pre veľké banky v bankovej únii a po druhé otázka, či je to Sierra alebo BRD. To nie je dôležité, pokiaľ dosiahnete cieľ. A cieľom alebo účelom pre mňa je sa ubezpečiť, aby sme mali dobrý eh, MROL štandard, ktorý bude pokrývať i prvky t Pokiaľ to použijete na to, aby ste presunuli, uh, ste to presunuli na iné územie, tak tu by som bola príliš sebecká povedala, ako orgán pre riešenie krizových situácií, to je náš kľúčový nástroj a my sa musíme ubezpečiť, že sme schopní, a vra- týka sa to otázky keď palca, že MROL je k dispozícii, Môžete e, si z toho robiť myslím, vtip, ale je to pravda. Nebude k dispozícii, keď budete chcieť riešiť krizovú situáciu v banke, čo nemáte, a nemáte, keď banka je nažive. Čiže je to nástroj, ktorý sa pozerá dopredu, aby ste mali dostatočne dobrú kvalitu e, a subordinácia je jeden prvok a do istej miery je to aj otázka o kalibrácie podľa načasovania, aby tam nebol cliff efekt, že všetky eh, dlhopisy eh, dosiahnu splatnosť eh, v jednom čase. Takže je tam viac vecí, dúfam, že vaše obavy som tým rozptýlila. Tremoza. Ďakujem pekne, Ramon Tremoza. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý večer, pani par- e, König. Vítam vás v parlamente. Mám na vás dve otázky ohľadom talianskej banky, ale položím to po anglicky. Nemám až takú dobrú e, nemčinu. For compliments. Chceli ste, aby som vám e, e, rozdal komplimenty. Počas dvoch e, ostatných týždňov stále viac sa hovorí o nutnej potrebe rekapitalizácie talianského bankového systému ale má znepokojujú vyhlásenie talianskej vlády, ktorá uvádza, že nechce e, uplatniť BRRD a chce e, e, e, pomôcť bankám verejnými prostriedkami bez e, nástroje e, bail-in. To znamená, že zákony sa budú platňovať podľa účelnosti. Čo si myslíte ohľadom e, talianského postoja voči uplatneniu mechanizmu bail-in? E, a aké to bude mať dôsledky z hľadiska mm, bankovej únie, a e, pokiaľ Taliansko e, nebude uplatňovať mechanizmus BRRD. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. A dovolím si tiež e, zodpovedať ju po anglicky. Určite sa nebudem vyjadrovať k tomu, čo povedala talianská vláda, pretože pritom vychádzam iba z tlačových správ pre mňa je jasné, že BRRD a jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií e, predstavujú e, pevný základ, ktorý sa e, schválil na medzinárodnej úrovni, poskytuje určitý manevrovací priestor aj isté riešenia. Napríklad, keď máme na mysli určité udalosti ako preventívna rekapitalizácie. To spadá mm, po týto pravidlá. Zároveň sme sa všetci dohodli, že bail-in a nie bail-out je základom súčasného systému. Oni počujem žiadne námietky. Musíme však e, e, mať na zreteli, že v jednom či druhom prípade, a netýka sa to iba Talianska, E, môžu vzniknúť určité prechodné problémy a vždy som zastávala postoj, že ak ich chceme riešiť, je to skôr spoločenská téma, e, napríklad keď uvádzame, že investori e, si to neuvedomovali aj napriek tomu, že platí MIFID a nariadenie o úprave trhu, ale netýka sa to mm, BRRD. tam sa jasne uvádza, že e, e, tu musí byť určitá priorita. Najprv akcionári, potom e, subordinovaný dlh a dôležití držiteľia dlhopisov. Keďže ste spomenuli krajinu, ktorú najlepšie poznám, môžem vám povedať, pre, sprostredkovať vyhlásenie vlády, ktorá povedala, že bude plne uplatňovať pravidla Eh, eh, vítam vás, pani eh, kolegyne. Viete, že v Nemecku sa hovorí, že zákazník je náš pán. Dúfam, že vo vašej práci to neplatí a že inštitúcie ako Deutsche Bank, o ktorých prednedávno hovorili americké orgány ako hm, systémovom riziku, nestanú sa vašimi zákazníkmi. Hovorili ste o záležitostiach MRL a mm, e, pomeru medzi totálnymi aktívami, e, plnými aktívami e, a ostatnými vecami. Neočakávam, že sa budete vyjadrovať k stanovisku talianskej vlády, ale konkrétna otázka. Ak banka Moto de de Siena nesplní štandardný scenár podľa zaťažových skúšiek, či to podľa vás vylúči preventívnu rekapitalizáciu. Súhlasím s vašim znepokojením pokiaľ ide o záležitosť e, drobných vkladateľov a v Taliansku e, drobní e, sporiteľia dostávali určité nástroje ako depozita. Vidíte tu aj určité zlyhania bankového dohľadu. A keďže ste spomenuli o kontri- príspevok SRF, budete môcť poskytnúť, možno, že nie teraz, nie budúci týždeň, ale niekedy na budúci mesiac štatistické údaje o tom, kto všetko prispel k fondu, jednotnému fondu na riešenie krizových e, situácií aj zo strany e, bankovej sféry. Viem, že v Nemecku e, v prípade takéhoto fondu boli prekvapivé výsledky, keď sme zistili, že väčšie banky nezaplatili príslušný podiel Eh, odvalovať na nejakú eh, metodologickú chybu a tu by som rád získal takýto prehľad. Eh, začnem poslednou otázkou. Na našej webovej stránke to je zverejnené, ale ak ste to nevideli, to nie je vaša chyba. Naša stránka zodpoveda nemeckým princípu nájde iba ten, kto to hľadá. Zverejnili sme tam informácie, ktoré e, transparentne uvádzajú e, údaje o príspevkoch do tohto fondu. To sú zaujímavé informácie. Veľmi rada poskytnem e, túto informáciu vo forme prezentácií aj sekretariatu, aby ste to nemuseli hľadať. Otázka čo keď e, nejaká inštitúcia nesplní e, štandardy e, podľa základného scenára, či bude mať nárok na preventívnu rekapitalizáciu? Súčasná legislatíva neupravuje bázový scenár versus platné pravidlá Eh, ale zvažuje, či je táto inštitúcia solventná, či eh, ako fungujúce podnik je solventná. V takom prípade mm, eh, preventívna rekapitalizácia je možná. Raz sa to uplatnilo v Grécku, kde sa rozhodlo, že v prípade nesplnenia e, e, základného scenára to sa bude financovať za použitie súkromných prostriedkov a potom bude k dispozícii preventívna e, rekapitalizácia. Ale aby bolo jasné, pokiaľ ide o úlohu dohľadu alebo orgánu na riešenie krizových situácií. To zavisí, či je tá, ktorá inštitúcia solventná, áno alebo nie potom sa uplatňuje postupy na e, poskytnutie e, štátnej pomoci, pretože preventívna rekapitalizácia spadá pod štátnu pomoc. Ďalšia otázka. A zase sa to netýka iba jedného členského štátu. E, boli sme toho svetkami vo viacerých štátoch. Ak máme investorov, ktorí sa domňovali, že e, ich e, základ, e, depozita boli zaručené, ale v skutočnosti investovali do subordinovaného dlhu. Mm, znamená to zlyhanie dohľadu, áno, ale nie je to zlyhanie bankového dohľadu, ale trhového dohľadu, pretože záruky, ktoré máme, sú upravené v MIFIDE a týka sa to skôr mm, dohľadu na trhom a nie mm, bankového dohľadu. Ale Opakujem, niektoré títo nástroje e, e sa začali e, e, e, predávať ešte predtým, ako vznikli súčasné orgány e, trhového dohľadu. To musíme uviesť. Ďakujem. Van Giegels. Ďakujem. Pán predseda. Mal by som tri otázky jednak ohľadom toho, čo ste povedali v súvislosti s mechanizmus MRL. Povedali ste nie menej e, ako 8% pre e, e, inštitúcie, ktoré sú významné z globálneho systémového hľadiska. Je to v súlede s tým, čo ste uvedli predtým? Mali sme vyjadrenia ohľadom inštitúcií, ktoré idú nad rámec tohto obmedzeného počtu po druhé, príspevky do Fondu na riešenie krízových situácií. S veľkým záujmom som prečítal vašu tlačovú správu, kde ste e, odpovedali, že sa zhromaždilo 10 miliard. Samozrejme, e, musíme vám zablahoželať a e, som zvedavý, či je k dispozícii právna infraštruktúra pre tento fond a či môžete nám E, e, podať správu o jednotlivých e, štátoch. Máme radi takéto správy o jednotlivých štátoch. Ako tam vyzerá právna infraštruktúra. A na z toho, na čo sa pýtal Fabio Dimáci, môžete ste podľa jednotlivých krajín povedať, kto prispel do fondu podľa veľkosti a takisto, kto mal námietky Mm, či ste mali nejaké e, námietky právnej povahy. Bol by som zvedavý, e, či sú tam e, také námietky. A počas minulého vypočutia ste nám prislúbili zoznam faktorov, ktoré obmedzujú alebo komplikujú možnosť riešenia krízových situácií Takisto e, boli by sme zvedli na to, aký strany nemožnosť uplatniť mechanizmus bail-in e, je tiež obmedzujúcim faktorom. E, keď, kedy dostaneme zoznam takých prekážok, aby sme ho vedeli použiť v legislatívnej práci? Veľmi pekne ďakujem, Sven. v súvislosti s MRL, ak ste to pochopili, že 8% eh, som eh, eh, myslela na tie najväčšie inštitúcie, zrejme som sa zle viedrila. Ja som povedala, išlo o najväčšie banky v bankovej únii. Ste mohli povedať, že to je GNT SIP. Čiže to je v podstate naša klientela. Ak zahrneme tam aj, ak nezahrňame tam malé cezhraničné banky, kde sa e, to nepovažuje za vhodné. Ale vysvetlím to. Jednotný e, fond pre riešenie krizových e, situácií. Neviem presne, čo myslíte pod právnou infraštruktúrou. Tento fond vybral príspevky za rok 2016 zo všetkých bank vo všetkých členských štátoch Takže žiadna e, banka nepovedala, e, ďakujem pekne, ale ja sa nezúčastním. E, Jednotný fond na riešenie krízových situácií vyzberal príspevky zo všetkých členských štátov za rok 2015 pretože v štyroch členských štátoch v roku 2015 došlo k e, riešeniu krízovej situácii. To znamená, že prostriedky za rok 2015 sa uplatnili v súvislosti s vnútroštátnej e, legislatívou na riešenie krízových situácií. Stále e, ešte riešime jednu situáciu. Vo všetkých ostatných situáciách bolo jasné, že podmienky na uplatnenie týchto prostriedkov z fondu boli splnené Dúfam, že hovorím e, e, jasné. Došlo k e, spojeniu vnútroštátnych chlievikov, tak povedec, štyri štáty, ktoré ste nepovažili za nutné menovať. Takže vyzývam vás, aby ste doplnili do vašej správy aj tieto informácie. Z časti tieto informácie sú obsahnuté v prezentácii a nemá to nič spoločné s e, e, e, postupným spojením týchto fondov. Jedna krajina bola Taliansko, druhá krajina bola Portugalsko. Tam museli siahnuť po týchto prostriedkoch v roku 2015 a príspevky sa použili na riešenie krizových situácií. Len tak okrajovo to spomínam. A keď hovoríme o právnych námietkách, Teraz e, e, sa také niečo objavuje. E, prípady roku 2015 riešili samotné členské štáty. Samozrejme, s tými prostriedkami, ktoré by boli určené pre fond, viaceré banky namietali pred vnútroštátnymi orgánmi príspevky za rok 2015 a my sme poskytli vnútroštátnym orgánom e, záruky, že v prípade, že podľa rozhodnutia, e, e, súdne rozhodnutie budú musieť vrátiť tieto prostriedky, im ich poskytneme. A teraz máme viaceré žaloby v súvislosti s príspevkami za rok 2016. Ale predpokladám, že je to celkom bežný postup. Pripravujeme sa na to. Šťastie ide o transparentnosti a vo viacerých prípadoch e, banky budú namietať výšku príspevkov za rok 2016. Pokiaľ ide o zoznam e, e, faktorov obmedzujúcich uplatnenie jasných, rôznych mechanizmov, mohli by ste, prosím vás, byť trpezliví. Najprv musíme pripraviť v prvom kole do konca tohto roku plány o uplatnení e, e, týchto mechanizmov. A potom e, slúbujem vám, že predložím zoznam aj faktorov, ktoré tomu branie. Ďakujem pekne, Marko Valli. Ďakujem pekne. Mám niekoľko rýchlych otázok. V tejto chvíli je to dosť smutné, pretože sme svedkami zrútenia tých dvoch pilierov bankového systému tí, ktorí spravili takéto úpravy, tak tí reagovali na e, dôsledky a nie na príčiny krízy. Nerobili sme oddelenie bank, e, skutočne sme neznážili riziko, ktoré sa viaže na finančný systém, skôr sa to viazalo k uverovaniu a teraz e, robíme takéto veci, ktoré sú odviazané od toho skutočnej situácie banky, teda bank. Skôr tu ohrozujeme tých sporiteľov a nie je možné robiť takéto veci politicky alebo byť politicky motivovaný. Je to tá istá ECB, ktorá hovorí, že politicky sa to nedá uplatňovať, lebo aj predseda hovorí, že treba ísť podľa pravidel. Podľa e, toho, čo sa hovorí, tak aplikovať takýto prístup smerom banke Monte Pasky miliarda a pol e, takýmto spôsobom, to znamená E, vytvoriť neuveriteľnú mieru krízy e, na úrovni európskej, pretože sa destabilizuje celý systém a takto nefunguje. Vo svetle tohto argumentu e, to žiada aj verejný zásah. Všetky tie hypotézy, ktoré tu zazneli, že už povedali, nebude treba bailout, to nie je pravda, pretože bailout doposiaľ bola jediná, jediné riešenie. My sme to riešili cestou oddelenia a potom zvažovanie skutočného bankového rizika možno preto, že sme načúvali bankárskej lobby a nie na dobrému sedliackému rozumu. E, chcem teda, aby ste o svetle týchto faktov potvrdili e, možnosť e, riešenia na úrovni italianských inštitútov alebo bankových, ktoré majú veľké množstvo retailových klientov a či je možné na nich preniesť zodpovednosť vo chvíli, kedy banky nekonajú dostatočne transparentne. Nevieme nič o aktivitách mimo súvahy, o derivátoch, rizikách, ktoré sú vypočítavané na základe komplexných a neporovnateľných interných modelov. Nie ste presvedčená, že treba prejsť eh, k použitiu bailoutu v niektorých prípadoch na to, aby sme sa vyhli tomu, že budú krízy a dôsledky, vážne dôsledky aj politického charakteru. Treba nad tým uvažovať a treba, netreba teda ísť cestou hlúpých riešení, ktoré potom eh, majú vážne dôsledky tak v systéme ako aj v politickej rovine. Ďakujem. I think I cannot. Ehm, no ehm, neviem potvrdiť, že v konkrétnych prípadoch ehm, dôjde práve k uplatneniu mechanizmu bail-out a nie bail-out. Už som hovoril, že máme jasné pravidla a smernice BRD ráta s uplatnením bail-inu a spoločným vzdelaním bremena a tam sa hovorí o 8%, až potom je možno siahnuť po jednotnom e, fonde na riešenie krizových e, situácií. E, išlo o zámerné politické rozhodnutie a myslím si, že by bolo najlepšie, aby sme využívali systém, ktorý sme vytvorili. Už som uviedla predtým, že v rámci tohto systému môže dôjsť k tomu, že budete musieť kompenzovať určité skupiny investorov, napríklad pretože boli uvedení do, omyl, uvedení do omylu. Ale to je niečo absolútne odlišné. A ešte e, jedna poznámku k predchádzajúcej vete. Považujeme banky za našich e, klientov, ale nie z hľadiska toho, že musíme sa s nimi zokázať e, v rukavičkách, ale nechceme e, organizovať ich pohreb, ale s, plánovaním riešenia krízových situácií chceme sa vyhnúť pohrebu. Ale e, teraz k e, vašej otázke. Všetci máme na zreteli potrebu zachovania finančnej stability. Zároveň ťažko môžem povedať, že bailout sa mi zdá byť veľmi príťažlivou koncepciou pokiaľ ide o verejné e, blaho, musím položiť otázku, a prečo je ten podnik takýto súkromný, keď to možno, že znie radikálne? Justo transferiere je rischio... Bolo by ale správne prenášať to riziko na sporiteľov? Nie je to to isté, lebo v takomto prípade sú tie politické rizika oveľa väčšie. I think I was... Myslím si, že som jas... pre, pre mňa to bolo veľmi jasné. Bail-in je dohodnutá, politicky dohodnutá metodológia, bail-out nie je súčasťou právneho rámca. Ďakujeme. Prečítajte si prosím všetci BRD, pretože javí sa mi, že je tu nejaká, že je tu čas, čas zmetok mm, medzi a, preventívnou rekapitalizáciou a bail-inom. Tá rekapitalizácia podliehajúca inému súboru pravidel. Treba vedieť, o čom vlastne hovoríme, aby sme sa vyhli zmetku. INF, je tu niekto, kto by mohol hovoriť? Barbara Kapel. Ďakujem, ďakujem pani doktorka za prezentáciu výročnej správy a za prezentáciu vašich priorít. Mám dve otázky k otázke MRL. Minimálne požiadavky na minimálne prostriedky k záväzkom. Komisia predložila aktuálny návrh. Tu sú dve e, návrhy, v štandardnom návrhu dve, dva návrhy, ktoré sú dôležité pre implementáciu minimálnych požiadaviek na e, základné imanie a potom e, bail-in ako predpisy. Je to škrtanie textov na uspôsobenie rekapitalizácie smerom dole a potom vzťahové hodnoty e, porovnávacích skupín a škrtnutie tiež lehoty prechodného obdobia 48 e, mesiacov. Vzhľadom na diskusie v Taliansku by to mohlo navodiť dojem, že relevantné inštitúty nebudú môcť plniť tých 8 v budúcnosti. A preto mám otázku, ako posudzujete tento návrh komisie a ako hodnotíte tieto dojednania s ohľadom na pravidlá Bell-in. A druhá otázka sa týka TLAC a MRL. Hovorilo sa o tomto dodatočnom nárazovom e, priestore e, podľa G20. -ky kapitálové požiadavky, ktoré majú byť dvojnásobne vysoké ako e, Basel 2. E, myslím si, že ide o relevantné banky pre TLAC. Mohlo by to znamenať, že v rámci rokov overovanie ratingových agentúr môže vyvinúť tlak, aby aj ďalšie menšie banky sa to využívalo. Ďalšia otázka, môže sa, dá sa využiť, že TLAC sa E, využije aj pre banky, ktoré nie sú systémovo relevantné. A po druhé potom, ako váš úrad e, bude vybavať TILAK, aby to bola čo najlepšia kompatibilita s tým e, rámcom na národnej úrovni? First of all, on the MREL work program, we, I pokiaľ ide o ten výročný program MRL, ten delegovaný akt komisie som spomenula v krátkom prejave a keď som povedala, že nevidíme potrebu meniť naše predpisy pre MRL, tak išlo o vymazanie bodu komisie, to vymazanie 8% až tých 48 mesiacov, to pravidlo dvoch rokov v delegovaných aktoch, bolo oprávnené komisiou čisto z legálnych správnych dôvodov. Nebola tu explicit, nebol tu explicitný odkaz, takže by to nebolo súčasťou delegovaných aktov, ale pri každodennej práci sme vždy hovorili, že 8 je referenčný e, na hodnota. Tu sme hovorili to, čo sa pýtal aj pán Gigold e, nad rámec tých, e, tých 8 je z minimálneho bail-inu predtým, než máte prístup k fondu. A tie 4 roky sú v súlade s tým, čo je v medzinárodných čo je tá lehota v medzinárodnej are, arene vlastne na implementovanie TELAKu a celkom logické. Nemôžete očakávať banka, aby zmenila svoju finančnú štruktúru v rámci dní či týždňov, takže my sme sa zdržiavali vždy toho, aby sa využívali 4 roky, pretože vždy sme hovorili, ak banka má len malý krok, ktorý má prejsť, netreb, celé roky, ak je tu mnoho premiestnení, ktoré treba urobiť, tak je tu obdobie 3 či 4 roky, ktoré je potrebné pre banku, aby dosiahla MREL. A tá trajektória všeobecné e, smerovanie musí zapadnúť. Nepotrebujeme meniť nič tu. Bolo to trošku prehodnotené, že je to politický posun v programe. Implementácia MRL TILEC bola som snáď jasná, keď som povedala v že štandardy TLAC sú via, e, záväzné na e, implementáciu v GCP v rámci Európe, e, teda v eurozóne. A my sme vždy tvrdili, že TILAC a jeho prvky sú základnými prvkami, aby e, banky e, mohli fungovať a tým pádom to zapadá do MRL aj tak, ale čo nemôžete implementovať v rámci právnych zmien sú minimálne požiadavky pre MRL, pretože MRL je celkom jasne e, e, niečo iné ako e, minimálne požiadavky, takže keď porovnáme štandardy Tileku a MRL, tak to je jediná časť, ktorá si vyžaduje právne zmeny. Ak to chcete implementovať, všetky ďalšie aspekty zdôrazňujem sú skôr e, otázky konkurence, schopnosti e, a to TLAC pôjde v rámci GESIP, kde sa e, riešia základné požiadavky. Pán Zalba. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že BRD, táto smernica je spochybňovaná a to zažívame v týchto dňoch. Sú niektorí, ktorí dokonca hovoria, že samotná dôveryhodnosť bankovej únie by mohla byť e, spochybnená v súvislosti s celou touto situáciou. Ja by som rád vedel, či zdieľate túto analýzu. Rád by som vedel, čo musíme urobiť preto, aby táto situácia, ktorú zažívame v súčasnosti v týchto týždňoch, aby sa nezopakovala. That's a bold question. Uh, I think... Je to dôležitá otázka. Nevidím, že výhodnosť bankovej únie by sa spochybňovala. Vždy tu budeme mať uh, niekoho, kto bude hovoriť, že sú potrebné lepšie pravidlá, to, či ono treba urobiť. Pre mňa je to oblasť, na ktorú sa ja zameriavam E, rámec riešenia tento parlament to spojaznil. To je solidný základ. Určite potrebujeme, to som jasne vždy hovorila, aby sa to sprevádzalo ďalšou prácou. na stránke e, e, vkladových záruk, smernica o, o záruke vkladov a tiež potrebujeme mať prácu e, členských krajín e, k insolvencii. Je tu množstvo tém, ktoré treba dnes riešiť. Je to kondício sine qua non a preto sme vždy Pre nás je tu jasne potreba riešiť neefektívne e, zložky v tomto systéme a nemusíme čakať dokonca aj v neharmonizovanej právnej zóne. Ďakujeme pán, pán Kostas Mavridis. Ďakujem pekne. Chcem sa pridať k slovám vďaky za vašu účasť. Pani König. E, mám tri veľmi krátke otázky. Prvá. E, v úvode ste spomenuli, že sa pozeráte e, do budúcnosti. Mám jednoduché otázky k budúcnosti, ale musím začať z minulosti. V roku 2013 sme mali prvý bail-in v Európskej únii, v eurozóne. A to bol príklad Cypru tisíce ľudí, veľký pomer vlastne obyvateľstva prišiel o peniaze. Boli to držiteľia rôznych foriem investícií, vrátane vkladateľov, bežných vkladateľov. Všetci vkladatelia stratili všetko, čo presahovalo 100 tisíc. Taliansku napríklad sme mali stovky ľudí, ktorí stratili prostriedky tým, že mali eh, dlhopisy. Jednoduchí eh, malí investori. Plánujete niečo urobiť s cieľom, aby eh, bola väčšia miera ochrany týchto malých vkladateľov a sporiteľov? A druhá otázka ešte kratšia výrazné vystavenie sa rizikám bank k eh, štátnym, dlho, štátnych dlhopisov. To je naozaj riziko, ktoré je v systéme, inherentné v systéme. Máte niečo k tomuto? A posledná medzi Emra, a tu už sa blížim ku koncu. Ak sa pozrieme na uh, grafy k tomu. Vidíme tu peknú gra, pekný graf. E, e, v vkladateľských programoch bola by to redukcia. Moja otázka zne, nebolo by lepšie, keby sme mali záručný systém vkladov, alebo boli by sme na tom horšie, keby sme takýto záručný systém ochrany vkladov ma mali. Pokúsim sa odpovedať na otázku je ľahké zodpovedať tú druhú časť otázky. Nie je na nás rozhodovať, aké budú pravidlá pre e, štátne e, dlhopisy. Pre mňa osobne e, neexistujú totálne bezrizikové aktíva. Dokonca tieto štátne by sa mali riešiť v rámci bankového dozoru. Toto je však určite v prvom rade v nariadeniach v a tak ďalej. Po druhé, pokiaľ ide o bail-in, myslím si, že téma, ktorá by sa mala riešiť, v ktorú by sa mala e, otázka zábezpek e, ochrany malých, malých e, sporiteľov, je dôležité zabezpečiť, aby títo malí investori si uvedomovali aké rizika podstupujú, to sa dosahuje e, regulovaním trhu, MIFIDom a ďalšími. My zohrávame úlohu v rámci našich úvah o MRL, pretože tu je potenciálne tá skutočnosť, že, že sú to malí investori, že sú to teda nezaručené vklady a to je otázka e, kvality MRL-u. Určite v našich e, diskusiách budeme toto diskutovať s bankami Očividne však, a tu môžem len, len e, nadviazať na pána Gualtieriho, BFD veľmi jasne k tomu vystupuje, nemáme nástroj, a nevidím tu ani žiadnu legitimnosť toho, oddeliť alebo rozdeľovať medzi rôznymi typmi investorov v jednej triede aktív alebo teda záväzkov. Tretia otázka MREL či DGS e, zmení pravidlá hry. Pre mňa generálne riaditeľstvo pravidla zmení, avšak možno iným spôsobom v zásade môžete zamýšľať to, že pre malé a stredný, malé a stredné banky, to sú banky prijímajúce vklady, tieto, ak tieto banky zlyhajú, bude to hlavne pre DGS, ktorá má zabezpečiť ochrániť vkladateľov a zvyšok e, bude, e, SRB bude vlastne sa snažiť sledovať zlyhanie tých väčších inštitúcií. Ide, musia to byť inštitúcie, ktoré majú systémové dopady na členské krajiny alebo na úniu ako celok. A je to prepojené je tu množstvo zábezpiek a myslím si, že konzistentný Embrel je zárukou, ak budeme potrebovať, tak existencia fondov vlastne to, e, sa to, e, povedie k tomu, že DGS nebude musieť byť potrebné, aby sa uplatnilo. E, samozrejme, this, e, uh, e, Diskusia prebieha smerom k tomu, kde je vlastne hranica, kde, ale táto diskusia bude pokračovať. Slovo má Burkhard Balc. Keďže už som kladol otázku v prvom kole, tak mám takú doplňujúcu otázku k téme, ktorá mňa a našu skupinu výrazne zaujíma, pretože je aktuálna. Myslím si, že vaše skúsenosti Eh, ako šéfky eh, úradu. Eh, vážime si tieto skúsenosti. Mám jednoduchú otázku. Ako zabezpečíme v EÚ to, aby opatrenia v bankovom sektore na rekapitalizáciu bank v konečnom dôsledku budú podľa princípu spravodlivého rovnakého prístupu? Celkom jasná otázka a preto očakávam i krátku, aj precíznu, jednoduchú odpoveď. My ako SRB vnímame náš záväzok, a to som aj veľmi všeobecne pomenovala e, s výrazom benchmarking, ide nám o postup konzistentný, e, prípad od prípadu sa to bude samozrejme líšiť, ale základné princípy musia byť rovnaké. My musíme teda dúfať, že tých prípadov nebude veľa a že bude priveľa benchmarkingu, ale tak ako pri plánovanie riešenia ehm, bude sa musieť zabezpečiť, aby sme jednoducho pristupovali k banke A inak ako k banke B. Pani Delvo, prepačte, že som hovorila v Nemčine, ani som si to neuvedomila. Ehm, nič to máme ehm, vynikajúcich tlmočníkov. Ďakujem pani König za vašu prítomnosť v parlamente veľmi komplexne, vyčerpávajúco a pochopiteľne dokonca i pre mňa odpovedáte na otázky. Nechcem opakovať otázky, ktoré už ste boli zodpovedali. Veľmi ma však zaujíma vzťah medzi vašou inštitúciou a národnými eh, inštanciami. Eh, veľmi ťažko si predstavujem tú súhru Rada by som počula z vašich úst, aké sú výzvy spolupráci e, vo vašej spolupráci a rada by som sa uistila, že som dobre pochopila to, čo ste povedali k otázke toho, že treba odviesť určitú prácu u členských krajín, aby sa doplnila aby systém e, pre prípadne e, insolventnosti v vkladových inštitútov. Ako možno postupovať teda s cieľom predchádzať e, problémom? Začnem e, prvou otázkou. E, táto rada jednotného riešenia spolupracovala s národnými inštanciami, mali sme množstvo workshopov. V konečnom dôsledku to bolo akoby našim plénom, kde sme sa spoločne rozhodovali o všetkom, sprátanie rozpočtu, a spolupracujeme i e, na tzv. vnútornom, e, vnútorných tímoch na riešenie. Musíme byť však realistickí a v určitých členských krajinách národné inštancie existujú po 4-5 rokov, v ďalších členských krajinách vznikli len na závere minulého roka. Takže keď som dostala Eh, e-mail z určitej členskej krajiny, že teraz zvýšili počet zamestnancov o 100%. To znamenalo, že zvýšili počet z jedného pracovníka na pracovníkov dvoch. Mnohé teda zápasia eh, s nedostatkom personálu. Spoločne pracovať je nevyhnutné Právny základ je národný do veľkej miery. Dôležité, aby sme my e, transponovali sem naše predstavy. A pokiaľ ide o to, čo možno ešte urobiť, alebo čo je potrebné urobiť, prebieha tu práca, pokiaľ ide e, o podriadenie, ale pokiaľ ide o zákonodárstvo k insolvencii. Toto sú národné. E, veríme v európske pravidlá minimálne pre finančné ústavy. E, neviem, kde presne to vysí, ale určite je tu potreba pre e, v každom prípade nie je to pre všetky prípad všetkých členských krajín, ale v niektorých krajinách to trvá nejaký ten e, rok. Určite to nie je veľmi e, efektívne. Všetky tie mm, postupy sú tak neohrabané, aby to riešenie kríz bolo vlastne tou, tou základnou defaultnou metódou. Ďakujem veľmi pekne. Bola to veľmi e, zaujímavá výmena názorov bolo dôležité, čo ste povedali k rámcu riešenia kríz, množstvo predpisov k tomuto. Otázka prechodu, tranzície. K tým novým pravidlám s tým rizikom retroaktívneho efektu. Problém sa teda rozpoznal. Sú tu určite nástroje v rámci tých nástrojov, ktoré máme, inteligentné. A teraz budeme pokračovať. My už e, v našom veľmi plodnom dialogu i v, budúcich, e, v rámci budúcich vypočutí. Vážení kolegovia, prosím, zaujmite miesta. Rád by som srdečne privítal slovenského ministra financí Petra Kažimíra, predsedu, predsedu rady Ekofinu, ktorý prijal naše pozvanie, aby odprezentoval priority slovenského predsedníctva v oblasti práce Ekonu. Takže veľmi si vážim že už sme mali príležitosť začať dialog o týchto prioritách, ktoré zdieľam, musím povedať, a tiež si veľmi vážim ducha dobrej spolupráce s ministrom Kažimírom a so slovenským predsedníctvom. Výmena názorov tiež e, môže zahrňať viaceré, viaceré témy, ktorými sa budeme zaoberať. Zajtra začneme e, kapitálovú úniu, ako i ekonomický dialog v rámci rámca ekonomickej správy a tiež viem, že slovenské predsedníctvo vyjadrilo záväzok venovať sa tomuto rámcu ekonomickej a menovej únie, investície, rast. Čiže máme množstvo dôležitých tém, o ktorých budeme hovoriť a začnem okamžite tým, že vám dám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. <clears throat> Vážení členovia Výboru pre hospodárske a menové záležitosti, dámy a páni. Dobré popoludnie, som vďačný za to, že tu môžem byť na vašom výbore pri historicky prvom vypočutí slovenského predsedníctva na ECOFIN rade. V mojich dnešných No, v dnešnom prejave budem prezentovať ekonomické a fiškálne priority slovenského predsedníctva. Budem hovoriť o stave eurozóny a Európskej únie, najmä vo svetle referenda v Británii a tiež načrtnem naše chápanie súčasnej situácie, v ktorej sa únia nachádza kam je potrebné ísť. A potom budem k vám k dispozícii na otázky. S pravdepodobným vystúpením jedného člena našej rodiny vstupujeme do neznámeho územia. Nikdy sme neboli v podobnej situácii a práve preto naša jednota je absolútne nevyhnutná. Spolupráca medzi inštitúciami Európskej únie, ako na tomto mieste a medzi členskými štátmi je dôležitá, je, má existenciálny význam a naše predsedníctvo urobí maximum preto, aby medzi ECOFIN radou a týmto výborom bola veľmi dobrá spolupráca. Teraz poviem pár slov o slovenskom predsednice vo svetle Brexitu. Pre mňa ako presvedčeného Európana výsledok referenda v Spojenom kráľovstve bol a stále je smutnou správou. Samozrejme, všetci sme opatrní v súčasnosti z dôvodu neistej situácie. Situácie, ale zároveň nevidím žiaden dôvod pre paniku ten dôvod je jednoduchý. Európa zostáva najlepšou voľbou pre všetkých eh, z nás. O tejto skutočnosti som si absolútne istý. Británium v Spojenom kráľovstve nám poukazuje na to, že Európsku úniu nemôžeme brať za samozrejmosť. Musíme na nej pracovať a musíme ju zlepšiť. Pokiaľ ide o výhody európskeho projektu, a tých je veľké množstvo, je potrebné, aby sme ich vysvetlili našim občanom ľudskejším, jednoduchším jazykom a musíme o týchto výhodách hovoriť častejšie. Veľká Británia a celá Európa v súčasnosti zistuje, ako, ako môže vyzerať odchod z Európskej únie, ako drahý bude tento odchod z politického, ekonomického i sociálneho hľadiska. Preto je potrebné zabezpečiť, aby tento odchod nespôsobil podobné tendencie v ďalších členských štátoch. Podľa môjho názoru potrebujeme inteligentnú integráciu pre lepšiu Európu. Opakujem to, pretože je to zásadné. Nie viac, nie menej, ale lepš, potrebujeme lepšiu Európu. A čo to znamená? V Európe potrebujeme národné riešenia tam, kde národné riešenia povedú k najlepším výsledkom. A potrebujeme európske riešenia tam, kde Európa dokáže tú prácu zvládnuť lepšie ako jednotlivé e, členské štáty samostatne. V ekonomických, fiskálnych a finančných záležitostiach platia oba. Obe tieto skutočnosti. Členské štáty si užívali dlhú dobu e, výhody z vytvorenia e, spoločného trhu a jednej meny. Tieto výhody umožnili zabudnúť na význam národnej domácej úlohy, to znamená fiskálne a štrukturálne reformy. Zdravé financie, flexibilné produkty, e, vysokokvalitné verejné služby, to sú všetko veci, ktoré potrebujeme odhliadnúť od toho, čo sa deje v Európe. Je to niečo, kde Brusel túto prácu neurobí. My, národní politici, musíme urobiť túto prácu doma, po svojej krajine a práve preto potrebujeme národné riešenia. Zároveň existujú systematické eh, slabé stránky v architektúre Európskej únie a konkrétne v eurozóne, ktoré nie je možné vyriešiť iba fiškálnymi či štrukturálnymi reformami. Európska únia a eurozóna sú integrované štruktúry s vysokým stupňom vzájomnej závislosti. Naše ekonomiky reagujú rôzne na rozličné stimuly a preto potrebujeme spoločné európske riešenia, pokiaľ ide o zabezpečenie makroekonomickej stabilizácie našej ekonomické a monetárnej únie. A toto je presne moja vízia inteligentnejšej a silnejšej e, únie. Národné domáce úlohy si treba urobiť a stabilizačné nástroje musia byť v centri. Niektorí to nechcú počuť, niektorí súhlasia s konceptom, ale hovoria, že čas zatiaľ nenastal. No z môjho pohľadu sme odsúvali túto diskusiu príliš dlho a čas nikdy nie je vhodný, takže nestrácajme čas. Pokiaľ ide o fiskálne pravidlá, videli sme, že dôvera v pakt stability a rastu sa narušila počas posledných rokov pretože implementácia tohto paktu nebola optimálna. Nastali prípady, v ktorých krajiny, inštitúcie, e, analytici, všetci sa čudovali, čo sa deje s fiskálnymi pravidlami. Na rozdiel od iných, nemyslím si, že je to všetko chybou komisie. Je ťažké implementovať pravidlá, ktoré sú, ani zďaleka nie sú dokonalé. Fiškálne pravidla existujú z, za účelom fiškálnej e, stability a v minulosti neboli, neboli vytvorené takým spôsobom, aby splnili svoj účel za každým. Čiže pokiaľ pravidla nemajú zmysel, musíme ich upraviť, musíme ich zmeniť, musíme ich zlepšiť, robiť inteligentnejšími a musia zabezpečiť rozličné ekonomické podmienky, aby e, povzbudzovali investície a štrukturálne reformy. Zároveň však neexistujú žiadne ekonomické, politické či iné dôvody, prečo by sa pravidlá mali aplikovať rôzne v rôznych krajinách. To nikdy nebudem akceptovať. Pravidlá musia byť rovnaké pre všetky členské štáty, odhliadnúc od ich veľkosti. Štrukturálne reformy e, a ich pokrok v členských štátoch nie je optimálny, ako všetci vieme. Implementácii špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny sa musí posilniť, no hovoríme to už roky a veľa vecí sa nezmenilo. A práve v tejto oblasti centralizované fiškálne nástroje môžu pomôcť, pretože pokiaľ sa nám to podarí dosiahnuť, centrálna fiškálna kapacita pomôže nielen EMU absorbovať ekonomické a finančné šoky a podporiť makroekonomickú stabilitu. Zároveň poskytnú stimuly pre členské štáty, aby sa podporila implementácia e, fiškálnych a štrukturálnych opatrení. No hlavná vec je, že pokiaľ členské štáty sa vzdajú menovej únie a obmedzia svoju fiskálnu autonómiu, potrebujú centrálne nástroje na kompenzáciu tejto straty národných ekonomických nástrojov. A tu práve je ťažké pre Európsku centrálnu banku túto situáciu napraviť, pretože členské štáty sa nachádzajú v rôznej fázi ekonomického cyklu. Preto EMU potrebuje fiskálnu kapacitu a teraz musíme iniciovať túto dôležitú úlohu. Nesmieme vopred hovoriť o tom, aký bude výsledok. Vieme, že komisia plánuje zverejniť dokument o dlhodobých návrhoch pre EMU e na jar budúci rok. Viem, že to možno znie trošku teoreticky, ale nie je to. Ale história ukazuje, že menová únia neprežije z dlhodobého hľadiska, pokiaľ sa jej nepodarí vytvoriť takéto fiskálne nástroje. A v Európe nemôžeme opakovať takúto chybu, pretože pokiaľ EMU sa rozdelí, a som, som si istý, že to povedie k rozpadu celej Európskej únie a nemôžeme riskovať takýto scenár. Prirodzene Európska menová únia a Európska únia sú o, znamenajú viac než len fiskálna kapacita alebo fiskálne a štrukturálne reformy. Banková únia je jeden z najdôležitejších projektov. Počas posledných 5 rokov musíme si neustále pripomínať, že sa podarilo dosiahnuť obrovský pokrok. Avšak toto je jeden z najdôležitejších dokumentov nášho predsedníctva. O EDIS. EDIS, vítame eh, holandské predsedníctvo a cestovnú mapu, pretože tento eh, ďalej e, túto tému e, podporilo, pokiaľ ide o technické otázky, na tie sa chceme zamerať, ako aj opatrenia e, zníženia rizika, ktoré budú prezentované počas nášho predsedníctva. Nebude to jednoduché a pokrok v tomto dokumente nie je len v našich rukách, no musíme členské štáty vyzvať, aby sa snažili nájsť kompromis. No z našej strany urobíme maximum aby sme to presadili ďalej. Pokiaľ ide o opatrenia zníženia rizika, tie závisia do veľkej miery od návrhov komisie, najmä zavedenie TILAKu, ako aj MREL, požiadavky CCRT a ďalší dôležitý aspekt bankovej únie je backstop, tzv. ochranný mechanizmus, jednotného fondu na riešenie krizových situácií, pokiaľ sa splnia technické požiadavky, tak plná transpozícia BRT vo všetkých členských štátoch a myslím, že technické diskusie o tomto ochrannom mechanizme e, tiež môžu začať. Naša celková ambícia je, aby sme mali paralelný e, proces, pokiaľ ide o vzdialenie rizika aj zníženie rizika a to je jediný spôsob, ako môžeme pokročiť vpred a tu by Európsky parlament mal zohrávať dôležitú úlohu. Pokiaľ ide o kap- e, úniu kapitálového trhu, je to oblasť, v ktorej spolupráca medzi predsedníctvom a Európskym parlamentom bude najintenzívnejšia. Budeme sa snažiť viesť dôležité trialog dôležitých rozhodnutí, kde dúfam, že dôjde k politickej dohode E, pred koncom tohto roku prospektus, pokiaľ ide o prospektus, aby sme sa dohodli na pozície, spoločnej pozícii e, k prospektusu, ale my urobíme maximum preto, aby sa to podarilo v druhej polovici roka. E, sekuritizácia, sme pripravení začať rokovania trialógu hneď po tom, čo dosiahnete dohodu sme pripravení zapojiť sa. Očakávame návrh komisie k európskemu nariadenie o rizikovom fonde rizikového kapitálu, aby sme mohli e, začať prácu e, na tomto dosie a potom ďalší dokument, kde parlament a predsedníctvo môžu veľmi konštruktívne rokovať a snažiť sa dosiahnuť kompromis. Európsky fond pre stratégie, strategické investície je ďalší dobrý príklad tohto riešenia, ktoré poskytu, ktorý poskytuje výhody pre celú Európsku úniu. A EFSA poskytuje hmatateľné výsledky pre európskych občanov. Úspech je SME je jasný, že fond pracuje na tom, aby podporil malé a stredné podniky, ktoré sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky. Na základe týchto úspechov komisia plánuje navrhnúť rozšírenie fondu na, do roku 2020. Naše predsedníctvo podporuje tento plán a budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme dosiahli spoločnú pozíciu na rade. Na to, aby to nastalo, budeme potrebovať v prvom rade prvú hodnotiacu správu pre rozšírenie EFSA musíme pracovať na zlepšení fungovania investičného plánu e, v troch pilieroch, pretože si myslíme, že zlepšenie bude užitočné, vrátanie posilnenia projektových e, e, projektov, geografické vyváženie projektov, ako i e, banky, väčšie zameranie na financovanie kapitálu, ako aj odstranenie investičných bariér v rámci tretieho piliera. Zdaňovanie. Zdaňovanie je tiež dôležitou súčasťou inteligentnej integrácie lepšej e- Európy. Žiaľ, stále vidíme daňové podvody a vyhybanie sa plateniu daní v Európskej únii na celom svete. Chyba nie je len na strane placov dane, ale i na našej strane, pretože sme tolerovali príliš dlho taký také daňové systémy, ktoré zahrňajú mnohé medzery v európskej legislatíve a je čas, aby sme prestali tolerovať takéto daňové systémy, ktoré e, umožňujú takéto správanie. Viete, že férové zdaňovanie, ako i boje proti neplateniu daní, patria medzi e, top priority ECOFIN rady počas posledných rokov. Budeme budovať ďalej na základe týchto skutočností i e, počas nášho predsedníctva, pretože vedie to k zvýšenému potom e, daňovému zaťaženiu občanov, ako i firiem, ktoré dodržiavajú zákony. Tieto často e, musia zvládať ťažkú ekonomickú situáciu. Vysoké daňové zaťaženie práce spôsobuje, že Európska únia je menej konkurencieschopná. Preto by som chcel upozorniť na, daňové, na daňovú prax. Myslím si, že čo je potrebné, je mať schopné, inteligentné a efektívne daňové systémy. To nás umožní postupne znížiť daňové zaťaženie práce. Preto e, sú naše priority zamerané na tieto témy a naše predsedníctvo sa konkrétne zameria na pokračujúci boj proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daní. Ďalej budeme presadzovať transparentnosť a efektívnu daňovú správu a prídeme s novou agendou v oblasti e, férového e, zdaňovania a daňovej istoty. E, nie je to hlavná téma tohto výboru ani ECOFIN, ale nemôžem prehliadnúť veľkú krízu, ktorej čelíme, to je migračná kríza Vítame návrh, vítame návrh komisie, ktorá sa snaží najmä riešiť krízu v krajinách pôvodu, ako i v tranzitných krajinách. Je to dôležité z hľadiska dlhodobých riešení. Malo by to byť podporené nami všetkými. V tejto to súvislosti naše predsedníctvo a rada budú pracovať a na legislatívnych návrhov komisie, aby sa rozšíril mandát pre Európsku Európsku investičnú banku aj prišlo k revízii eh, nariadenia o záručnom eh, fonde pre vonkajšiu činnosť a vytvorenie externého investičného fondu. V neposlednom rade, zatiaľ čo boj proti terorizmu nie je oblasťou činnosti ECOFINu, ale boj proti financovaniu terorizmu je. Chcem ubezpečiť všetkých, že slovenské predsedníctvo bude veľmi tvrdo pracovať v tejto oblasti a že predložíme návrh zmeny eh, štvrtej smernice proti praniu špinavých peňazí. Bude to jedna z našich top priorít. Našim cieľom bude e, všeobecný prístup dosiahnuť ku koncu nášho predsedníctva. Dovolte mi na záver povedať, keď sa pozerám vpred, nasledujúcich 6 mesiacov bude náročných. Medzinárodný menový fond práve e, znížil vyhliadky eurozóny na e, budúci rok na 1,4 To ukazuje, ako krehké je naše oživenie a akým vážnym rizikám čelíme. Musíme ukázať našim občanom, spoločnosťam i medzinárodným partnerom, ako aj trhom, že vieme, čo je potrebné urobiť i ako to urobiť. A slovenské predsedníctvo sa pripravovalo veľmi usilovne na toto historicky prvé predsedníctvo a sme pripravení dosiahnuť výsledky spolu s vami a vážení kolegovia, vážený Ekon výbor, prosím, spolupracujte s nami a pomôžte nám, aby sme dosiahli výsledky, ktoré Európa potrebuje. Nedokážeme to bez vás. Ďakujem za pozornosť. Máče. Ďakujem vám veľmi pekne, e, vážený pán predseda. Taj. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj vítam vaše pripomienky. a ste zabehli do dôležitých oblastí, ktoré sa týkajú našich pravidel, našej pôsobnosti a potrebe efektívneho mechanizmu fiskálnych pravidel, tak aby sme podporili štruktúralne reformy. Vítam to, čo ste vyjadrili aj ohľadom bankovej únie. Pokiaľ ide o tie informácie pre investora, tak eh, my sme hlasovali o schválenie tej pozície, ale nebol konsenzus, aby sme okamžite naštartovali trialog. Ja ale dúfam, že sa nám podarí čoskoro zabezpečiť aj eh, hlasovanie na plenárke, tak aby sme neprišli o veľa času v porovnaní s našimi plánmi. Takže tam eh, máme silný záväzok. Teraz EPP Pablo Salman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán minister, za vaše návrhy i za to, že ste vyjadrili chuť spolupracovať s Európskym parlamentom. Pokiaľ uveň, u, úroveň ambície, ktoré sa očakáva od predsedníctva, je zvyčajne vysoká, vo vašom prípade je ešte dôležité, sú mnohé dôležité otázky, ktoré ste načetli, eh, čo je znásobené Brexitom. Samozrejme, občania očakávajú veľa od tohto predsedníctva v týchto okamihoch, ktoré ste popísali. E, sú to časy neisté, ktoré zažívame. A ako ste povedala, Better Europe, lepšia Európa, ktorú potrebujeme, ale bez pochyby potrebujeme zároveň i viac Európy. Ja samozrejme vám blahoželám k tým všetkým iniciatívam, e, ktoré ste spomenuli, na ktorých treba pracovať. Súhlasím s tým, že potrebujeme vlastnú fiskálnu e, kapacitu, ale zároveň je dôležité, aby sme upresnili, upresnili túto otázka. Chcel by som vedieť väčšie podrobnosti, pokiaľ ide o vaše ciele e, k tejto fiškálnej kapacite, vlastnej fiskálnej kapacity. Zároveň je dôležité, e, pokiaľ ide o Capital Market Union, e, spomenuli ste dva legislatívne balíky, STS ECRR a preto by som chcel vedieť, e, akým spôsobom toto predsedníctva, akým spôsobom dosiahne tieto ciele v rámci týchto správ, keďže to bude prvý základný krok smerom k jednotnému kapitálovému trhu. Existujú už dve správy a chcel by som poznať váš názor na základe e, e, váš názor, či je možná dohoda. A pokiaľ ide o kapitálový trh, Spojené kráľovstvo odchádza z Európskej únie, to spôsobuje samozrejme ešte väčšiu neistotu a konkrétne v súvislosti s jednotným kapitálovým trhom, ako to ovplyvní odchod Británie. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, Ďakujem pekne za otázku. Dovolte mi prejsť do mojej uh, rodnej reči. Okay. Ja začnem, začnem s tým, čo a, je asi úplne v najväčšom záujme aj vášho výboru, aj v, v, čo je proste je záležitosť vášho každodenného záujmu a to sa týka a budovania kapitálovej e, únie. Tu chcem s plnou vážnosťou povedať, že e, je naozaj veľmi dôležité v, práve v týchto časoch dokázať, že projekt, e, na ktorého čele bol Lord Hill a stále ešte, <laughs> ešte je pár dní, že e, je aj v tejto situácii, keď, nám, keď sú výsledky referenda v Veľkej Británie jasné z pohľadu postupného odchodu Veľkej Británie, že práve tento projekt, ktorý bol tak, e, pak, <laughs> bol tak, bol tak významný, že bude schopný aj jeho nástupca Valdez Dombrovský, z ktorého ste tu už mali určite tiež e, možnosť vidieť, pokračovať e, v tomto diele a že vec, ktorá možno bola tak e, priliepaná na, na záujmy Veľkej Británie, ale to kľúčové, ktoré, ktoré za týmto projektom je, to je lepší, lepší prístup k financovaniu malých a stredných podnikov, tvorba, udržanie rastu, a tvorba nových pracovných síl, pracovných síl hlavne v oblasti pre mladých ľudí. Viete, že mnoho z našich krajín trpí hlavne nezamestnanosťou mladých. To všetko má proste zmysel v tomto pokračovať. A možno práve teraz má význam ukázať, že sme schopní sa pohnúť v tejto, v tejto možno až milovými krokmi. A ak hovoríte o, o, o téme e, konkrétnych, e, konkrétnych direktív, tak tu máme prospektus, kde e, my máme veľký apetít sa spolu s vami podielať na tom, aby sme mohli ukončiť práce na, na prospekte, uvedomujúci všetky komplikácie, ktoré, ktoré proste zo sebou život prináša. A máme dokonca aj ambíciu v tom, že sa nám spolu podarí nás všetky presvedčiť, že securitization je teraz v tom správnom čase, aby sme sa začali o nej, e, o, e, o nej naozaj rozprávať. Hej, takže a, a čakáme netrpezlivo samozrejme na návrh e, Európskej komisie z hľadiska venture kapitálu, ktorý, ktorý má opäť zase význam z pohľadu vyššej kvality nášho ekonomického rastu, založeného na inováciách aby sme vedeli možno, tak ako sme, som to vám hovoril na začiatku, aby sme vedeli mladým ľuďom, ktorí možno najviac pochybujú o európskom projekte, doručiť, doručiť e, riešenia, ktorým uľahčí e, fungovaniu s, s ich nápadmi. Lebo venture kapitál je o startupoch a o, proste o, o dobrých myšlienkach, o inováciách a o kompetitívnosti ako takej. K vlastnej fiskálnej kapacite poviem len toľko, e, že nemusím byť eh, eh, profesor eh, ekonomickej teórie, aby, som, aby, sme, aby sme chápali to, že v architektúre eurozóny a fungovania eura fiskálna kapacita chýba a že ju potrebujeme, túto kapacitu, ale zároveň tvrdím a patrím k zástancom tvrdej lízny nedodržiavania pravidel. To znamená, hovorím, že existencia fiškálnej kapacity, ktorá za sebou samozrejme skrýma veľmi nepríjemné otázky jej financovania, podielania, redistribúcie následné, tak to všetko môže ísť len ruka v ruke s dodržiavaním pravidel a s tým, že každý si robí svoje domáce úlohy. To je proste základná debata. A základná debata musí začínať aj nie s tým, že z čoho to zaplatíme, lebo tým pádom zabijete túto tému okamžite, ale musíme mať koncenzus na tom, či ju potrebujeme a v ktorých oblastiach. A podľa nás niekto akokoľvek hereticky môže, e, môže e, pôsobiť. Napríklad spoločná investičná kapacita, ktorá je dnes e, akýmsi pilotným projektom reprezentovaná EFSAI, tak e, toto je napríklad pre nás embryo, ktoré by mohlo byť, ak sa vylepší jeho fungovanie, lebo nemôžeme byť úplne spokojní e, s, s jeho fungovaním, by mohlo byť zárodkom vlastného fiskálneho mechanizmu, ktorý má fungovať a má atakovať e, symetrické krízy nášho systému, ktoré sú bežnou súčasťou života. Proste takto je, inak to ani byť nemôže. Ďakujem. Thank you. Perváš Perez. Ďakujem, pán minister. Keď vás počúvam, hovorím si, že od pondelka rozpočtová kapacita eurozóny niekam napredovala. Tomu sa teším. Povedali ste, že podaktory odhadujú, že nie je toto obdobie nakladenie si otázok, ale zdieľam s vami to presvedčenie, že e, nikdy nie je ten správny čas a už dlho nebol e, do, dobrý čas na kladenie tejto otázky a to nás vedie do situácii, situácie e, krízovej, v ktorej dnes sme. E, môžeme si tiež povedať, e, že ako pri spúšťaní, bank, bankovej e, únie e, by to mohol byť následok šoku z Brexitu. Je to skôr moment, kedy sa treba zaoberať inými vecami, ale pokiaľ ide o pakt stability, Povedali ste, že treba rešpektovať pravidla, ale súčasne ste povedali, že tento pakt bol definovaný v čase, e, ktorý nebol tým časom, ktorý poznáme dnes. Možno by ste mohli o tom pohovoriť viac, pretože dalo by sa tu predstaviť, že tieto pravidlá nie sú celkom uspôsobené na aktuálnu dobu, aby sme e, splnili investičné zámery a pokiaľ ide o kapacitu členských krajín sledovať štruktúrálne reformy. Pokiaľ ide o investície, e, odpovedali ste pánu Zalbovi, ale akú, aké premostenie vidíte medzi tým, čo sú investičné ciele e, eurozóny a nástrojmi, ktoré, nástrojom, ktorý je EFSI, ak chceme obnovovať, ak chceme znovu spúšťať, akú e, cestu chcete ísť s komisiou, aby EFSI prešiel z toho embryonálneho pilotného štádia ďalej. A pokiaľ ide o štrukturálne e, e, reformy, spolu s Reimerom Bögem pri našej správe hovoríme e, o konvergenčnej logike, kde by bola lepšia, lepšia identifikácia s tými reformami zo strany členských krajín. Adam Pérez, ja som veľmi e, púťačný za to, že hodnotíte môj postoj k budúcnosti fiskálnej kapacite ako veľmi, veľmi e, podobné e, s, s vašimi. A začnem v podstate práve témou investičných nástrojov. Ja si myslím, že tu máme veľkú mieru koncenzu, ktorá smeruje k tomu, že Európa má svoj modernizačný dlh a že v rôznych kútoch e, e, Európy a možno sa viacej zamerám v danej časti z hľadiska pravidel aj, aj eurozóny, máme, máme rôzne možnosti využívania jednak flexibility pravidel, o ktorých ste hovorili, ale e, aj tomu, čo sa hovorí fiskálne politiky. Ak hovoríme o, teraz máme napríklad obdobie neutrálne fiskálnej politiky za celok eurozóny ako takej ale viete veľmi dobre, že pokrývkávame z hľadiska, e, z hľadiska toho, aby sme vedeli, vedeli využiť e, e, v správnom období expanzívnu a reštriktívnu politiku rôznych krajín. Verte mi, prichádzam z krajiny, ktorá je malá svojou, z hľadiska veľkosti svojej ekonomiky, ale extrémne otvorená. Slovensko patrí k, k krajinám eurozóny Európskej únie, jeden z najotvorenejších, to percento je okolo 180 HDP a tá senzitivita a samozrejme zo sebou by, by, by mala zo sebou prinašať samozrejme aj prvok disciplinovania. Hej. A tak to vnímam. Rozdelenie úloh e, považujem za úplne normálne. Považujem za úplne normálne, že niekto je motorom e, a, a niekto, e, niekto ďalší si proste z hľadiska prirodzenej práce plní svoju úlohu disciplinovaného súčasť, súčasťou ako, ako celku prepájam pravidlá s, s investovaním, lebo je to o možnostiach fiskálnych kapacít a hovorím aj, aj o tom, že spomenul som, že z EFSA nie sme úplne spokojní s fungovaním, tak hovorím, hovorím o pravidlách napríklad e, adicionality alebo proste dodatočného príspevku. Ja si myslím, že poznáme aj medzi vašimi poslancami ľudí, ktorí vôbec nie sú spokojní s fungovaním a tvrdia, že dokonca EIB e vlastne len využíva svoju bežnú, eh, bežnú kapacitu. Mm, musím sa zastať Wernera Hornera, eh, Wernera Hornera z pohľadu toho, že, eh, že, že vnímam, a mal som možnosť ako minister dokonca byť v priamom kontakte mm, pri investičnom projekte v objeme vyše 1 miliardy eur, kde vnímam, a vnímam medicionalitu v našom konkrétnom príklade a pevne verím, že je takto využívaná aj, aj v, ďalších, v ďalších krajinách. Ale ak hovoríme o, o tej iniciatíve investícií ako celku, tak musím povedať, že sa nám všetkým za posledné roky podarilo vlastne obrovský krok e, presvedčiť aj ľudí, ktorí, ktorí videli veci inak, že investovanie je, je naozaj momentálne nevyhnutná súčasť hospodárskej fiskálnej politiky ktorá má riešiť e, každodenné naše, e, naše problémy a má, založi- má byť založená nielen na súkromných investíciách, ale aj na verejných. Hej. A zároveň hovorím ostatným nielen na verejných, ale aj na súkromných. Preto podporujeme aj tretí pilier, to znamená odstraňovanie bariér na bežné súkromné investovanie. A preto aj hovoríme, že potrebujeme e, jemným, jemné nastavenie, zmenu nastavenia aj pravidel eh, SGP v prospech eh, investovania, aby sme mohli využiť eh, fiskálny priestor v krajinách, ktoré sú povedzme už preventívnej časti paktu, majú nižšie dlhy, majú dlhy pod maastrickým pravidlom a zároveň majú modernizačný dlh. A môj pocit z rokovania s ministrami financií a z, práve z posledných dní a z posledných týždňov smeruje k tomu, že je na to vhodný okamih e, dosahovať konsenzu v týchto, týchto zmenách. To znamená, nemáme tu, e, opúšťame taký ajatoláhovský proste prístup k týmto veciam a myslím, že sme schopní sa viac pozerať e, v realite do očí. Jedna z praktických vecí, ktorú vám pripomenie, je napríklad prístup Eurostatu Hej. To znamená, vyžadujeme a budeme chcieť e, prediktabilnosť alebo vypočítateľnosť e, hodnotenia klasifikácia, klasifikácie um, investícií do verejného sektoru predtým, než ich krajiny spustia, aby, aby mohli napríklad v EFSI e, mať, sa uchádzať v krajiny s projektami, ktorí môžu mať vyššiu adicionalitu. Thank you very much. Mrs. Ronan Lerner. Pani Ronan Lerner. The development of the capital markets union is a priority. Hmm, rozvoj únie kapitálových trhov je naozaj prioritou. Bude to mnoho e, výhod, ak sa to urobí rýchlo a správne, ako napríklad e, vývoj alternatívnych e, zdrojov financovania, pomoc eh, inštitucionálnym i malým investorom a vytváranie eh, hospodárskej súťaže. Preto by ma zaujímalo počuť trošku viac o tom, ktoré aspekty eh, kapitálovej únie, únie kapitálových trhov a ktoré typy legislatívy budú v centre vašeho záujmu počas vašho predsedníctva tak, ak, tak, aby sme mohli naozaj žať plody tejto činnosti. Ďakujem za tú otázku, ale musím, musím povedať, že som sa vo veľkej miere už vyjadril v úvodnom slove, že dávame veľkú, sme veľkí optimisti, že spolu s vami sa vám podarí dosiahnuť dohodu na, na prospektus, ktorý má práve smerovať k, k vylepšeniu schopnosti malých a stredných podnikov mm, sa dostať k vlastným financiám a, a tým pádom aj reagovať na na možnosť ten kľúčový problém závislosti nášho e, európskeho biznisu na, na klasickom financovaní prostredníctvom úverov. Takže Prospektus považujeme za najviac zrelý dohody a mohol by uzrieť svetlo sveta, ale na to naozaj potrebujeme vašu, vašu pomoc a ja sa teším z ubezpečenia pána predsedu a že v podstate dohodu, dohodu máte a že to vlastne odkladáme len po prázdninách na to, aby sme mohli a, a, začať a, rokovať. Uvedomujeme si, že sekuritizácia je, je oveľa težší, ťažší, ťažší problém, ktorý proste presahuje aj dokonca do ďalších direktív. A tu, viete, že e, ja sa nie som majiteľom diplomatického jazyka, ale, ale ja pevne verím, že sa nám podarí navzájom presvedčiť o tom, že je dôležité začať aj, aj v, v, v tejto téme. A my máme ambíciu e, sa e, s vami v tejto téme proste podielať na, na konsenze a na, na kompromisoch, ktoré by mohli zísť z takéhoto rokovania. No a veľa si slubujeme od pozície, pozície um, ktorú v najbližších dňoch sme mali uzrieť z kuchyne komisie a tá sa týka venture kapitálu alebo rizikového kapitálu ako takého práve v súvislosti a ja to nehovorím náhodou a nechcem to ako politik zneužívať, ale, ale e, fyzicky je, je venture kapitál spojený s mladými ľuďmi a s mladou generáciou e, v Európe. Sú to proste skvelé prípady z krajín, e, z jadra, ale aj, aj zo satelitov e, Európy, kde, kde e, sa to týka kľúčovej schopnosti dať mladým ľuďom so skvelými myšlenkami šancu, aby sa mohli pobiť so svojimi nápadmi, za, so svojimi rovesníkmi z Izraelu alebo, alebo z, zo Spojených štátov amerických alebo z ďalších centier, kde, kde venture capital uh, a, a startupy sú súčasťou e, ekonomiky, hej, ako, ako bežnej ekonomiky. Takže toto sú proste e, oblasti, kde, kde si my myslíme, že má zmysel e, míňať energiu a boli sme veľmi vďační, keď sme mohli spolu s vami sa podielať na, na tom úspechu. A či už čo dosiahneme v, v najbližších mesiacoch, alebo sa nám podarí vo, vyššie, vo veľkej miere rozpracovanosti odozdať našim malským priateľom tú agendu. To z tohto pohľadu my nie sme zberatelia medaily, verte nám. Ide nám o, o obsah a o, o skutočnú dohodu. Thank you. Peter Jezek. Ďakujeme, Peter Ježek. Ďakujem, pán predseda, vážený pán e, minister. E, dobre sa mi rozumie vašej slovenčine. Po tých rokoch budem hovoriť v češtine. Dúfam, že to bude fungovať i opačne. Som rád e, za to, čo ste povedali o prospektuse a chcem vám odporučiť do pozornosti to, čo je v texte prijatom Európskom parlam- Európskym parlamentom a to je vynález Európskeho prospektu pre rast. Veľmi jednoduchý, skutočne európsky projekt. Okolo tohoto prvku panuje široká zhoda tu v Európskom parlamente. Sú tu pozitívne ohlasy z komisie z členských krajín. Akokoľvek je tu ešte voľba v pléne, odporúčujem vašim kolegom, aby ste sa s tým e, dôkladne oboznámili. Mimochodom, podobný e, Podobné úspešné technické riešenie vnímame i u fondu peňažného trhu, hlavne u fondov so stálou hodnotou vkladov. To bude predmetom e, rokovania trialógu, ktorý začína už zajtra. Sekuritizáciu ste tiež spomenuli. Dúfajme, že sa podarí dosiahnuť zhoda v Európskom parlamente a to čo najrychlejšie Vašu pozornosť by som ešte rád upriamil na jednu otázku, kde som spravodajcom svojej politickej skupiny a to je eh, daň z pridanej hodnoty, kde Európsky parlament tiež eh, eh, vypracováva správu vrátane bojov proti podvodom z DPH. A tu vývoj v ECOFINE smeruje tým smerom, že komisia by mala členským krajinám umožniť zaviesť e, prenesené daňové povinnosti, obratené e, zdanenie, ako chcete zaobchádzať s týmto a potom tiež všeobecne e, otázka, situácia všetkých, niektorých problematických bank v niektorých krajinách. Čo očakávate? Ďakujem. Ďakujem pekne, rozumiem som vám od slova do slova. A opýtali ste sa na situáciu niektorých bank v niektorých krajinách. Ja predpokladám, že e, jeden z dôvodov, prečo <laughs> sme nemohli začať, začať úplne načas, bol, bol, aj, e, bol aj problém, že ste sa na tieto e, otázky pýtali. A <laughs> môj, môjho predchodcu a mojej predchodky, ktorá, ktorá tu s vami bola, a, a to je presne to správne miesto, e, koho sa treba pýtať na situáciu v, v konkrétnych bankách a v konkrétnych krajinách. Ja chcem len povedať, že som a, pevne presvedčený, že sme a, naozaj m, mm, síce v expresnom čase, ale sa dohodli v podstate na, na základných dvoch pilierov bankovej únie práve preto, aby sme mali jasno v kompetenciách a mm, finančná stabilita je strašne vážna vec na to, aby do nej hovorilo e, veľa, veľa ľudí a veľa inštitúcií. A vy ste mali práve možnosť hovoriť ľuďmi, či už z Európskej centrálnej banky alebo ďalších dozorných orgánov na to, ktoré vám môžu povedať to, ako na tom naozaj e, tá, ktorá krajina je. Odpoviem aj na e, oblasť, oblasť dane z pridanej hodnoty, lebo je to moja srdcovka som do veľkej miery identifikovaný a ako, ako minister financí aj s vecami, ktoré sa týkajú boja s daňovými únikmi. A Slovensko patrilo v roku 2012 z hľadiska efektivity výberu DPH na druhé najhoršie miesto v, v Európe. Takže teraz zaznamenávame jednoznačné zlepšenie a pre nás je to aj zdroj v e, fiskálnej konsolidácii a dodatočných príjmov. Ale vnímam to samozrejme nielen ako domácu úlohu, ale teraz ako predseda e, rady aj, aj záležitosť, ktorá sa má týkať otvorenia očí e, z hľadiska toho, ako má fungovať systém DPH v budúcnosti. To znamená, my sa nevyhýbame tej, tejto téme, téme a chceli by sme sa sústrediť e, naozaj na diskusiu, dokonca predtým, než e, príde komisia s jasným návrhom na zlepšenie súčasného systému dane z pridanej hodnoty, ktorý naozaj podľa mňa vytvára zo svojej podstaty a veľký priestor na medzinárodné karusely e, kriminálnych živlov, ktoré tu proste v Európe máme na to, aby sa nám proste živili zdanie, ktorá, ktorá má živiť štáty, občanov a verejné služby a nemá živiť tieto kruhy. Takže to je jeden z dôvodov, eh, prečo aj v, rámci, v rámci eh, eh, konceptu anti-money laundering si myslíme, že napríklad sa veľmi málo si všímame prepojenie financovania terorizmu s, s daňovými únikmi, kde vlastne daňové úniky si z, z jedných z generátorov financovania a takýchto proste aktivít nielen v Európe, ale všade na svete. Takže toto je, toto je asi téma k, k DPH. Veľmi, veľmi nám na tejto téme záleží a musí nám záležiť, lebo naše rozpočty sú založené kľúčovo na, na nepriamých daniach. Bola tu ešte otázka, otázka prospektu. Ehm, hovorili ste som minister financí, ktorý má osobnú skúsenosť eh, s, s roučou a z, predaja vlastných uh, eh, sovereign uh, eh, bonds, to znamená vlastných uh, dlhopisov. A verite, že viem, čo znamená 300 alebo 400 stranový prospekt k, k, takýto, <laughs> k, tak, k takémuto cenovému papieru. Čiže považujem za veľmi, veľmi bohumilú záležitosť, že sa venujeme uh, venujeme štandardizovaniu takýchto nástrojov a znižovaniu nákladov. Je to presne ten správny spôsob, ako zlepšiť prístup k, k financovaniu. No a, a k, čo sa týka peňažných fondov, tak zajtra naozaj začína, bude to taký prieskum, prieskum bojom Viete, že záujmy sú e, naprieč e, Európy e, rôzne a môžeme len povedať, že naša pozícia, výhoda našej pozície je, že máme silný prirodzený prvok neutrality v tomto, v tomto možnom myšlienkovom súboji. Takže mohli, dúfam, že bude naš, naša pozícia mm, predsedníctva mať pridanú hodnotu práve v tejto neutralite. Thank you, Dimitris Papadimulis. Ďakujeme, pán Papadimulis. Nech sa páči. Ďakujem, pán uh, predsedajúci. Vážený pán Kažimír, želám vám veľmi úspešné predsedníctvo eh, celých tých 6 mesiacov, ktoré práve začali. Želám vám eh, veľa úspechov a mám jednu či dve otázky. Hovorili ste o e, veľmi rozšírenej praxi daňových únikov a to vedie k tomu, že príjmy členských krajín prichádzajú ročne o viac ako miliardu eur. To je čistá strata a to samozrejme zaťažuje daňových poplatníkov a bráni členským krajinám realizovať sociálnu politiku, ktorú by si želali Európsky parlament e, v prípade Panama Papers e, začal e, prácu e, vyšetrovacieho výboru, začali sme preverovať tieto činnosti, aby sme navrhli praktické daňové nástroje, aby sme mohli proti daňovým únikom účinne bojovať. Rád by som vedel, či rada je pripravená s parlamentom tu spolupracovať, pretože neustále zistujeme na technickej úrovni, že v rade, v rade sú pokusy smerom k tomu, aby členské krajiny aby sa hlasovalo medzi členskými krajinami, aby kontrolné funkcie Európskeho parlamentu sa e, obmedzili. Súhlasíte s tým, že budete spolupracovať, e, teda rada s Európskym parlamentom, aby sa bojovalo proti daňovým únikom, pretože musíme predsa e, uzavrieť tieto daňové úniky, tú veľkú dieru. Druhá otázka E, banková únia, holandské predsedníctvo celkom jasne stanovilo celkom vysoké priority, pokiaľ ide o zabezpečenie vkladov v treťom pilieri. To bol veľmi dôležitý bod, ale banková únia ešte neexistuje a po Brexite je tu čoraz viac hlasov, ktoré tvrdia, že banková únia by teraz e, mala byť čo najskôr dovršená, pretože toto povedie k väčšej miere e, istoty pretože inak e, tu budú obrovské rozdiely medzi podnikmi, ktoré e, sa nachádzajú v krajinách, kde sú dvojnásobné e, sadzby úrokové, ako v iných členských krajinách, kde nie sú vôbec žiadne dane, ktoré treba zaplatiť. Rád by som vedel, či aj v tomto ohľade rada bude spolupracovať s Európskym parlamentom, aby ten tretí pilier bankovej únie sa dovršil. A potom záverom ešte moje slova ak e, sa pozerám na ciele slovenského predsedníctva v tomto ohľade, tak e, e, to nenachádzam v tomto bode. Máte teda vôbec niečo v kalendári k tejto téme? Ja som povedal, že Slovensko roku 2012 bolo v efektivite výberu dane z pridanej hodnoty druhé najhoršie v Európe. A <laughs> teraz vám poviem, bolo druhé najhoršie v Európe po Grécku. A musím povedať, že keďže to bol, boli sme v jednej, v jednej rodine z pohľadu toho, ako, ako sme boli efektívni, tak musím povedať, že strašne veľa záleží na, na plnení si vlastných úloh aj v tejto oblasti. Aby sme mohli zmeniť efektivitu výberu, museli sme odpolitizovať e, napríklad finančnú správu. E, museli sme sa venovať zážitcov profesionalizácie, elektronizácie tejto správy. Je to, je to oblasť, e, kde dobrovoľný výber daň z pridanej hodnoty nie je nárokovateľná bežná vec v dnešnom svete civilizácie, civilizácie kde vždy všetci tí, ktorí majú iné úmysly, sú o krok, o krok vpredu. Chcem aj, ale aj povedať, že teda bez globálneho súboja sa nedajú dosiahnuť zásadné výsledky. A tu treba proste povedať, že sa zmenila atmosféra po, po, sú, po konsenze na úrovni G20. Treba oceniť úlohu e, OECD a treba ale oceniť aj to, čo sa udialo vnútri Európy za posledný rok, rok a pol. A tie výsledky sú jasné a konkrétne. Som, včera som za radu podpisoval zmluvu o výmene da, e, daňových informácií s Monakom. Viete si predstaviť takúto záležitosť pred, pred 5 rokmi? Ja nie. Ej, to znamená, je tu jasný trend, ktorý je nezvratný. Verím, že je nezvratný. A z tohto pohľadu je, je otázka, otázka delby kompetencií medzi inštitúciami tiež určite dôležitá, ale ten samotný súboj je ešte dôležitejší. Takže ja Môžem len povedať, že, že rada sa samozrejme e, zaoberá spoluprácou, pozitívnou spoluprácou so všetkými inštitúciami EÚ v prospech e, boja s daňovými e, únikmi. K EDISu veľmi jednoducho a začína sa technická práca k tretiemu pilieru bankovej únie, kde to bude čítanie v podstate podľa paragrafov, začína, končia politické a, debaty, záko- bojovanie len v zákopoch a ide sa ku konkrétnej legislatívnej práci, ktorej sa budem venovať tento pol rok. Myslím si, že je to, je to posun pred. Thank you, Ernest Urtas. Ďakujeme. Ernest gracias. Budem hovoriť po španielsky. Ďakujem, pán minister, že ste tu eh, s nami. Myslím, že bude to pomerne náročné predsedníctvo. Spomenuli ste pakt stability a rastu. Chcem sa spýtať, vy sami ste povedali, že to treba zvážiť, že tieto normy sa aplikujú rôznym spôsobom v rôznych členských štátom. Existujú isté krajiny a niektoré e, krajiny, ktoré dokážu svoje vlastné záujmy brániť lepšie v Bruseli a keď nejaká krajina to nie je možná, tak Rôzne prípady sme mali v minulosti. Niektoré krajiny normy nesplnili a žiadne sankcie potom netrpeli. Takže zdá sa, že ďalej to nie je užitočné a niekedy zase sú uvalené sankcie v prípadoch, kedy by to vôbec nemuselo byť. Čiže chcem sa spýtať úplne konkrétnu otázku, pán minister, pretože budete musieť zhodnotiť návrh komisie, ktoré vám dá komisia, pokiaľ ide o sankcie a o ich uplatnení. Chcem prípať, v prípade prerušenia e, štrukturálnych a kohezných fondov, či vy ako predsedníctvo ECOFINu bude, súhlasiť budete s tým, aby sa to urobilo. Myslím, že e, ide tu o... Môže to samozrejme, e, tým môžu utrpieť občania, ktorí s tým nič nemajú. To je prvá otázka. A druhá, zdá sa mi zaujímavé, pokiaľ ste hovorili o neschopnosti pakty stability a radu, aby správne sa venoval otázkam investícií. Pokiaľ ide o vlastnú fiskálnu kapacitu, to zdieľame všetci. Chcel by som presne vedieť, ako, alebo aké opatrenie, aké opatrenia, akým spôsobom treba zreformovať tento pakt, aby sa zlepšila situácia v oblasti investícií. To by, mi, to by som veľmi rád chcel poznať váš názor na túto otázku. Ďakujem. Pán poslanec, vy ako, ako občan Španielska máte samozrejme prirodzený záujem o ten vývoj v najbližších, najbližších dňoch a najbližších týždňoch. Viete veľmi dobre, že sme uprostred procedúry, ktorá teda nepatrí k najjednoduchším to je opäť jedna z, z vecí, ktorú vysvetliť ľuďom, ako, e, ako, bude, ako funguje e, kombinovaný e, Fiscal Compact, Sixpack, Tupac a SGP dohromady. A, tak to naozaj nie je jednoduché, ale sme uprostred procedúry. A, prijali sme rozhodnutie jednohlasne na úrovni členských krajín eurozóny. Hlasovanie nebolo žiadnou drámou, aj keď to možno mohlo byť mediálne príťažlivé a tu musím povedať hlavne v prípade Španielska stále aj s eh, veľkou, veľkým prihľadením na vnútro eh, politický vývoj danej krajine, čerstvo po parlamentných voľbách. A a my samozrejme naozaj musíme teraz čakať na komisiu. Takže eh, sme si vedomí, sme si vedomí všetkých prítomných rizik v prípade oboch krajín Máme ale zhodu na tom, že e, komisia je tým sudcom, ktorý má e, rozhodnúť o tom, či sa pravidlá e, dodržiavajú alebo nie. Tentokrát to urobila, mali sme tu jasný, jasnú zhodu v tom, že sme súhlasili. To znamená, nebol žiadny, žiadny podnet tomu, aby sme čo len vyvolali nejaké reverzné hlasovanie. No a uvidíme, za akým návrhom sankcií príde, príde komisia, pretože teraz prebieha 20-dňové obdobie, keď eh, jednak členské krajiny, Španielsko a Portugalsko, uvádzajú dôvody, prečo sa tak stalo. A predpokladám, že v, tých, eh, v tej komunikácii záznú aj ambície, čo chcú eh, s tým urobiť. A podľa toho, podľa mňa, je potom aj potrebné reagovať, ale to už proste prechádza do kompetencie komisie. Ja môžem len povedať za predsedníctvo, že tak ako nám trvalo Eh, nejakých 48 hodín od návrhu, ktorý sme dostali od komisie na to, aby sme ho posúdili a posunuli na radu, tak takisto bez, eh, bez akéhokoľvek čakania mm, posunieme eh, na ďalšie rokovania, či už návrh na, na plnenie, na doručenie dodatočných opatrení, alebo aj na schválenie alebo neschválenie sankcie. Ak sme sa bavili ešte o o SGP a o pravidlách. Ja e, optimizmom ma náplňa jedna vec. Prestali sme e, sa zaklínať e, tým, že, že pravidlá sú, sú nedotknutelné a že sa nemôžeme baviť, nemôžeme rozprávať o tom, že by mohli byť lepšie. Toto obdobie po vrchole krízy roku 2009 je za nami. Jasne, priznáme, že máme problémy s výpočtami, s teoretickými, metodologickými výpočtami e, potenciálneho e, rastu ekonomického HDP, e, produkčnej mezery a output gapu. Vieme, že to je proste reálny problém. A sme pripravení možno prejsť k vydávkovému pravidlu. To znamená, sú tu riešenia. Hovoril som o, o vypočítateľnosti rozhodnutí Eurostatu. To všetko smeruje k k rozumnejším, k smart k <laughs> pravidlám, ktoré by mali na druhej strane a mať mieru, e, menšiu mieru k, k ochote ich obchádzať. Hej? A vysvetľovať a implementovať rôznymi, interpretovať rôznymi spôsobmi. Pretože, pretože v tých pravidlách je strašne dôležité aj ich, e, ich racionalita, pretože ak sú iracionálne, tak navádzajú na to, aby sme si ich obchádzali. Desde luego estoy de acuerdo con usted que tienen que ser reglas que se interpreten de un... Súhlasím s vami, že to musia byť pravidlá, ktoré sa budú interpretovať jedným jediným spôsobom. V opačnom prípade tieto pravidlá nebudú dôveryhodné. Čiže potrebujeme v tomto dohodu a nie som, e, nemám žiadnu pochybnosť o tom, že pokiaľ sa budú rovnako aplikovať vo všetkých krajinách, občania to akceptujú, pokiaľ sa nebudú rovnato, rovnako akceptovať, tak to bude ťažko pre nich pochopiteľné. Pán Čany z e FDD. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán minister, za to, že ste k dispozícii v rámci takejto výmeny. Mám dve otázky ktoré sa týkajú tém, ktoré ste už e, načetli v rámci úvodného prejavu a takisto v rámci reakcie na niektoré otázky kolegov. Najskôr diskusia ohľadom prístupu, alebo revízie prístupu k e, riziku štátov, alebo sovereign risk, pokiaľ ide o tie súvahy bank. Vieme, že na rade táto téma bola už riešená a bola objasňovaná hlavne istou skupinou členských štátov. My sme o tom diskutovali aj s eh, predsedom Dragim, prezidentom Dragim. Eh, je to mimoriadne citlivá téma. Moja otázka sa týka troška stavu situácie ohľadom týchto diskusí, diskusí v rámci rady. Aká bude pozícia slovenského predsedníctva počas týchto šiestich mesiacov a otázka, či vy ako minister financií sa nedomnievate, že na to, aby ten bankový, európsky bankový systém bol zdravší, aby bol odolnejší, a bezpečnejší, či nebude treba konať, e, pokiaľ ide o nejaké exponovanie takémuto riziku, ktorému sú vystavené štáty, alebo nejakým spôsobom obmedziť niektoré rizikovejšie triedy investícií e, z pohľadu nastolenia stability želenej. Čiže niektoré typy alebo triedy aktív, e, ktoré samozrejme nesú so sebou príliš vysoké riziko, ktoré nie je zohľadňované v súčasnosti. Druhá otázka sa týka budúcnosti eurozóny vy ste nám pripomenuli všetku prácu, ktorá je dnes e, vykonávaná, ktorú robia inštitúcie Európskej únie na to, aby sa pokúsili sfunkčniť, zlepšiť e, jednotnú menu, menovú úniu, e, fiskálna kapacita eurozóny alebo završenie iných spisov, agent. Preto sa chcem opýtať nasledovné obdobie, ktoré sme boli svetkami, a teda minulý rok e, Grécko, tá stabilita a integrita eurozóny e, sa dostala do veľkého, pod veľké riziko. Ja sa chcem spýtať, prečo e, predstavitelia alebo ministri financií nedokážu sa posadiť za jeden stôl, aby posúdili výsledok, ako bola stanovaná eurozóna, ako funguje teda po 16, 17 rokoch od jej zriadenia a nejakým spôsobom, či sa nedohodnú nejakom contingency plan, plán pre nepredvidateľné udalosti, tak aby e, dokázali nastaviť fungovanie Európy aj bez spoločnej meny. To by sa mi zdalo byť ako postoj niečo také logické a racionálne, pretože my sme boli svedkami tej krehkosti eurozóny a preto sa mi zdá byť hodné mať e, plán B. E, ako sa k tomu staviate? Ďakujem. Viete veľmi dobre, vám poslanec, že, že, že plány B sú zakázané. <laughs> je zakázané mať plán B. Ale nie, e, úplne, úplne vážne, ak, e, ak chcete hovoriť o eurozóne, ja som mal tú možnosť osobnú príležitosť byť pri vzniku, e, veľmi dramatickom vzniku záchranného fondu IFSF a, a potom aj následne ISM dokonca ako predstaviteľ politickej strany, ktorá, ktorá podporovala riešenie záchranného programu. Táto strana vo svojich parlamentných voľbách bola obetovaná, je to znamená, viem aj, čo to znamená mať a mať trpky, a trpkú odplatu z hľadiska domácej politickej scény, ak, ak, ak sa e, vyjadri v prospech e, takýchto záchranných sietí. Chcem len povedať, že prešli sme od roku 2000 dlhú cestu a, a som presvedčený o tom, že e, eurozóna je v oveľa lepšom stave a z hľadiska pripravenosti na, na šoky a naozaj a z hľadiska programu a fungovania ESM, kapacity ESM, z hľadiska histórie e, programu v prípade napríklad Írska, ktoré je absolútne špičkovým príkladom toho, ako, ako sa krajina vie dostať e, zo svojich problémov, aj keď si, aj keď si úplne povedzme, neza, nezavinila sama. A príklad, príklad Španielska, vynikajúci špi, e, príklad toho, ako Španielsko spláca vlastne svoju, a, svoju pomoc na záchranu svojho bankového sektora. Takže to sú, to sú všetko pozitívne príklady toho, že, e, že eurozóna, napriek tomu, že sme voči nej kritickí, lebo máme chcieť od nej viac, je životaschopný projekt. A ak hovoríme, a budem vlastne, prejdem aj v podstate k téme, e, k téme, e, k téme e, bank, komerčných bank, ktorú ste spomínali, tak je to citlivá téma, samozrejme, expozícia voči súverenému dlhu. Moja krajina patrí k krajinám, ktorá má jednu z najväčších podielov v podstate financovania vlastných domácich bank. Tu musím povedať, že je to, je to každá krajina má, skôr, má svoju vlastnú pozíciu a, a musím takisto povedať, že čakáme na, na rokovanie bázu. Len včera sme mali, vlastne zaujali e, stanovisko, mali sme e, conclusion z rady, ktoré, ktoré jedným hlasom povedal, čo si myslí e, na, na rokovanie bázlu v oblasti kapitálovej primeranosti. A takisto čakáme aj na na návrhy komisie v oblasti revízie CRD 5 tzv. To všetko súvisí s kapitálovou primárnosťou a bezpečnosťou našej finančnej stability v našich inštitúciách. Takže všetko to je vo vývoji. E, tí, ktorí to majú mať na starosti, tak majú na radare tieto záležitosti a pevne verím, že aj je ochota e, dosiahnuť konsenzu v týchto oblastiach ale sme si vedomí, aj keď sme tu neidentifikovali konkrétne krajiny a konkrétne banky, eh, tak eh, vieme, aká je to citlivá vec a že, že možno aj častá komunikácia a častá sebakritika, keď sa pozrieme na fungovanie globálneho finančného systému a odlišnosti odlišnosti eh, napríklad v Spojených štátoch amerických a v Európe, tak vidíme, že niekedy sme na seba prísnejší ako tie ostatní. Uh, Ďakujem, pán minister. A teraz pani Barbara Kapel, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, vy ste povedali, že vaša krajina je krajinou malou, jedna z najotvorenejších ekonomík eurozóny, a ja to môžem len potvrdiť. Som zo susednej krajiny, z Rakúska, tiež malá krajina eurozóny. Vy ponúkate veľmi dobré podmienky pre, rámcové podmienky pre, pre podniky, pre podnikanie, zdaňovanie a je to veľmi konkurencieschopná krajina zároveň a to viedlo k rastu 3,6% eh, vašej krajiny. U nás v Rakúsku je to len 1%. Naozaj ste teda veľkou výzvou, veľmi dynamická ekonomika. Ale teraz ešte k vašim prioritám. Zamerala by som sa na boj proti e, daňovým podvodom, daňovým únikom. E, včera sa podarila e, v Rade ministrov financí veľký krok, balíček piatich opatrení, ktoré sú určite dôležitým krokom v boji proti daňovým podvodom. Až 70 miliárd eur ročne v členských krajinách daňovými únikmi a daňovými podvodmi e, unikajú prostriedky, ktoré by sa veľmi zišli v rozpočtoch, pretože peniazy nie je veľa. I pre tento výbor boj proti e, daňovým podvodom a únikom je prioritnou témou. Už sa tu spomínalo, že e, tu bol osobitný výbor pod názvom Taxe, ktoré sa, ktorý sa založil pri LuxLeakse. Boli tu dôležité zistenia a E, ďalej nasledoval výbor k Panama Papers. Obe, oba sa venovali alebo venujú sa e, boju proti e, obchádzaniu daní, daňovej povinnosti. Sú tu tri kľúčové body, vy ste ich spomenuli, vytváranie transparentnosti, väčšina členských krajín sa tu zaviazala pre tento bod, potom spravodlivá hospodárska súťaž medzi malými a nadnárodnými spoločnosťami a potom po tretie spravodlivá súťaž a k tým najdôležitejším opatreniam včerajška sa chcem spýtať, ako e, sa staviate napríklad otázke spoločného daňového základu, alebo pokiaľ ide o e, registre, e, potom schránkové firmy, vytváranie zoznamov, čiernych zoznamov daňových rajov. Ďakujem za veľmi zdvorilé slova ohľadom potenciálu našej ekonomiky. A chcem povedať, že eh, áno, včera sme mali malú slávnosť, eh, ktorá sa týkala eh, schválenia výsledkov ATADu, kde treba povedať, že strašne veľa urobilo holandské predsedníctvo a patrí mu za to naozaj obdiv. A nie je ľahké dosahovať konsenzus v daňových otázkach. Je to v podstate vždy je tá odvrátená stránka daňovej suverenity, je aj niekedy neschopnosť prekonať egoizmus. Takže sme, sme a, svetkami výnimočnej udalosti, kde vyzerá, že, a, že mm, schopnosť tolerovať, a, e, tolerovať, lebo roky, desiatky rokov sme tolerovali a e, daňové úniky priamo pred našimi očami, tak myslím si, že tá miera mhm. tolerancie evidentne narazila na svoje dno. A, a e, máme tu konkrétne výsledky a tá je skvelým výsledkom Chceme pokračovať, viete veľmi dobre, že zatadu asi dve oblasti sa boli v prospech dohody sa presunuli do Code of Conduct, kde chceme v podstate podporovať tieto záležitosti. Chceme hovoriť o, očakávame tzv. schému e, agresívneho plán, daňového plánovania, tam čakáme na návrh Európskej komisie a okamžite s ním začneme pracovať. Chceli sme dosiahnuť dohodu na tzv. hybridy, na tzv. E, ATAT-2. To sú všetko záležitosti, ktoré, mm, ktoré prehlbia v podstate pôvodný e, návrh balíku WebSu. A mm, máme veľké ambície v oblasti tzv. blacklistu, e, kde pevne veríme, že, že by sme počas predsedníctva mohli mať dohodu na tom prvom zozname, v ktorom, na základe ktorého by sa začalo rokovať s, s krajinami a formulovali by sme tzv. definitívny zoznam, aj keď plán je tam až do roku 2017. No a veľmi kľúčové, včera o tom tiež bola debata, je, je, je výmena informácií o beneficiary owners v schránkových firmách. Tam myslím si, že všetci by sa mali cítiť vyzlečení už dnes. Tá dohoda je, všetci vlastníci takých firm by sa mali cítiť vyzlečení už dnes. Tá dohoda je z hľadiska morálnej a etickej nevinnosti e, vlastne na spadnutie. Ja nevidím žiadny, e, žiadny problém. Myslím, že každému členskému krajine, krajine, ktorá by chcela oponovať takéto dohode, sa bude veľmi ťažko hľadať argumenty na to, aby, e, aby oponovala. No a pokúsime sa aj obnoviť rokovania o starších veciach, ako je Interest, Interest and Royalties Directive, ktorá je už 5-6 rokov v šuflíku a kvôli mm, neochote niektorých krajín sme sa nemohli z ňou posielať. Posledná vec, spoločný konsolidovaný základ, eh, téma stará, eh, spredkrízová de facto ešte, pevne verím, že nový koncept, ktorý predstaví eh, komisia, môže byť základom debaty. Thank you very much indeed, Minister. Now I give the floor on behalf of the to... Ďakujem a teraz pani Delange v mene EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako spravodajky nejaký IDES musím sa k tomuto vrátiť, keď papa, pán Papadimulos už e, podložil niekoľko otázok tiež. E, vy ste povedali, že chcete pokračovať e, v týchto, tejto technickej práci, slhavej, článok po článku Samozrejme, táto technická práca umožní v istom okamihu potom politickú dohodu. Mohli by ste možno konkrétnejšie povedať, skutočne začnete s článkom 1, alebo sú tam isté prvky návrhu komisie, na ktoré sa e, budete zameriavať. Vaša práca bude technická, v istom okamihu budeme sa to bude musieť stať politickým opäť. Aké budú hlavné kritéria podľa vás, aby v istom okamihu, môže to byť i po vašom predsedníctve, aby sa dosiahla politická dohoda? A potom ťažká otázka medzivládnej dohody, ktorá v súčasnosti sa zdá, že je jediná vec, eh, kde rada, eh, za ktorú rada je. A ja neskrývam skutočnosť, že my v súčasnosti nie sme na 100% nesúhlasíme na 100% politické skupiny, ale súhlasíme v tom, že by sme neboli radi, ak by to bolo eh, ako medzivládna dohoda. Mohli by ste byť konkrétnejší, predpokladáte jednu na celý návrh alebo pre eh, konkrétnu časť. Ďakujem. Viete veľmi dobre, eh, ako Dlho sme čakali na, na schválenie cestovnej mapy eh, Jernom Dijsselbloemom mm, nedávno, eh, pred necelým mesiacom. A mm, ja som aj začul medzi, eh, medzi vami, kolegami, niektorými také mm, skôr pesimistické návrhy alebo poznámky na to, čo, čo znamená otvorenie technických rozhovorov a ja rozumiem, že to stále nie je zásadný prielom, ale som presvedčený o tom, že pri tej zložitosti, ktorou, ktorou Iris sám o sebe predstavuje, je to posun správnym smerom, pretože nám dáva vlastne e, ochotu e, ľudí, ktorí v podstate vôbec nesúhlasia so vznikom takéhoto <laughs> mechanizmu, dať ich za jeden, e, za jeden stôl a, a, byť, a byť pripravený sa rozprávať o konkrétnych e, e, paragrafoch. Ja môžem len povedať, že v, ešte, ešte v tomto mesiaci začneme, začneme rokovať a bude na tej skupine, samozrejme na tej pracovnej skupine bude dôležité, aký si spôsob režimu e, zvolí. Mám informáciu, že začnú v podstate v piatok, takže sme pripravení vás informovať niečo v pondelok o tom, či, či sa začína teda s prvým paragrafom alebo, e, alebo nie. No a sami z vlastnej legislatívnej práce viete, že, že je to ten najlepší spôsob, e, ako, ako sa proste pohnúť dopredu, ak, sa, ak hovoríme o úplne konkrétnej legislatíve, lebo vtedy, vtedy sa vedia v podstate vedieť e, ľudia dať dohromady, alebo ešte v podstate veľmi jasne pomenovať, e, pomenovať problémy danej, danej agendy nemôžem sa vyjadriť teraz e, jasne z hľadiska medzivládnych dohôd, ale, ale zatiaľ je koncept e, Edisu určite z hľadiska toho hlavného pohľadu e, je budovaný na pozícii, pozícii rady ako, ako celku. Áno, ale viete, že reagujeme na to, že sú krajiny, ktoré by uprednostnili iný prístup. Thank you. Oops. Thank you very Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, kolegovia, ak budem musieť eh, eh, eh, zrýchliť to, pretože pán minister musí ísť na lietadlo. Chcem všetkým dať slovo, ale aby všetci práve mohli hovoriť, zo so skupín otázky, takže teraz budete hovoriť v skupinách. Peter Zimon ako prvý. Ich möchte mich auf eine Frage Zameriam sa na jednu otázku. Keďže chceme zoskupiť rečníkov, predtým ste hovorili o vašich eh, prioritách k daňám. Eh, hovorili ste o tom, ako sme postupili a ako postupujeme teraz. Bol som koordinátorom sociálnych demokratov vo výbore taxe aj v otázke Panama a moje skúsenosti z tohoto výboru sú také, že medzi členskými krajinami nie je pracovné grémium alebo pracovná zhoda k terajším problémom, a tie, e, e, ktoré, ktoré by vedel spracovať terajšie problémy. Máme skupiny Code of Contact, mohli sme sa e, pozrieť na dokumenty, ale o tom nehovorím. Ale ja hovorím o tom, čo je všeobecne zverejnené a tu sa získava len ten dojem, že problémy s jednotlivými členskými krajinami sú veľmi dobre známe, stále sa o nich hovorí, ale nič sa v tom nerobí. Zamýšľate vy ako predsedníctvo urobiť niečo v tom, aby tu bol prac- e, určité grémium, ktoré by vedelo pracovať, že by sme mali v rukách niečo, kde medzi členskými krajinami by sme pokročili trochu ďalej, než sme pokročili doteraz. Thank you, Werner Langen. Ďakujeme, slovo má Werner Lange. Moja otázka, pán e, minister, ide tiež smerom k daniam. V prvom rade by som vám chcel poďakovať za váš ambiciózny program. E, čas, e, ktorý tu máme, je neľahký. Keď pomyslím na ďalšie problémy bank, rokovania k Brexitu, nevyriešené daňové otázky, no všetko je to dosť ťažké, takže máte pred sebou veľa práce a chcem hovoriť o dvoch otázkach, ktorú som diskutoval už i s predchodcami. Prvá otázka je rozhodnutie ECOFINu z 21. júna 2016, kedy český minister e, oznámil veto pre prípad, e, že ten dlhosľubovaný pilotný projekt k e, reverse charge k DPH nepríde. Komisia to slúbila a následne v postupe e, bolo možné jednomyselné, bolo možné jednomyselné rozhodnutie. Dnes, e, dnes v kontrolnom rozpočtovom výbore bolo vypočutie a, zo, a tam zaznelo, že komisia to zase vidí inak, že sa vraj bude snažiť dať návrh do konca roka. Ako vy, ako predseda e, rady, môžete tlačiť na to, aby komisia držala svoje sluby a do akej miery obsahovo posudzujete takýto pilotný projekt a druhá otázka, hovorili ste o smernici o praní špinavých peňazí. Vo vašej eh, agende je i téma eh, SROčiek s jedným eh, členom. A ako to môže vyzerať u otázok anonimných, odhaľovania anonimných spoločností v oblasti Panama Papers? Thank you. Nina Gill. Ďakujem pekne, chcem srdečne privítať slovenské predsedníctvo a e, mimoriadne chcem vás privítať a na jednom z prvých e, trialógoch budeme e, sa venovať Money Market Funds. Myslím si, že je pozitívny indikátor, že ste sa rozhodli viesť tieto diskusie od začiatku vášho predsedníctva. Myslím, že to preukazuje záväzok v snahe nájsť kompromis e, počas nasledujúcich e, mesiacov. A z našej strany my chceme e, sa usilovať o politickú dohodu a sme presvedčení o tom, že sa to dá zvládnuť, keďže zdieľate mnohé rovnaké ambície ako parlament. Mnohí kolegovia už uviedli, že prichádzate v historickom okamihu a že Európska únia sa dostáva do neznámych, neprebádaných vôd a popisujete svoje predsedníctvo ako výzvu, náročnú výzvu. Samozrejme, eh, Spojené kráľovstvo zatiaľ je riadným členom a zostane, pokiaľ sa nespustí článok 50. A kedy to bude, to nevieme, preto práca musí pokračovať. Takže existuje množstvo víziev, regulačných víziev. Spomenuli ste eh, bankovú júniu a završenie tiež e, viacerí kolegovia už kladli otázky k Edisu. No ja by som chcela vedieť, aké druhy opatrení ste presvedčení, že komisia e, musí prijať, aby sa završila banková únia. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby naše banky boli v dobrej kondícii, boli odolné z dlhodobého i krátkodobého hľadiska, aby sme získali väčšiu odolnosť z ich strany. Ďalej ide o perspektívy a spravodajca to spomenul, a ja som jednou zo tieňových spravodajkyň, je dôležité, aby sme mali európsky prístup, e, pokiaľ o prospektus, nariadenie, čo nám umožňuje získať prostriedky, vyzbierať prostriedky naprieč EÚ, ale na to, aby sa to podarilo, musíme e, riešiť celú tú fragmentáciu, ktorá e, bráni rastu malých a stredných podnikov a jediný spôsob, ako sa nám to môže podariť, je CMU, takže chcela by som politickú podporu od vás, aby sme sa ubezpečili, že pri ďalšom pokroku budeme mať záväzky členských štátov, aby štandardizovali a vyhnuli sa fragmentácii. Ďakujem. Pedro Silva Pereira. Ďakujem, Pedro Silva Pereira. Prezident, ministru a... Ďakujem, vážený pán minister. Sú tu rôzne pozitívne aspekty pokiaľ ide o priority predsedníctva rady, mám na mysli hlavne e, pozornosť venovanú rozpočtovým kapacitám Európskej únie a ich posilneniu. Ide i o posilnenie Junckerovho plánu. Nie len pokiaľ ide o, o, e, e, doplnkovosť, ale aj pokiaľ ide o spra spravodlivé geografické prerozdelenie fondov. Ale na to bude potrebný čas, ako to vyzerá s konkrétnymi odpovediami na Brexit konštatujeme napríklad, že e, sa stanovil program hospodárskych stimulov a to už má dopady na trhy. E, a aj rozhodnutia rady e- ECOFINu majú svoj vplyv a máme skúsenosti s tým, že je bolo tu rozhodnutie trestať Španielsko a Portugalsko. Sú toto signály, ktoré chceme vysielať? Veď chceme inteligentné riešenie na záver tohoto procesu predsa. Veľmi pekne eh, za, za vaše otázky. Musím povedať, že ja rozhodne nesúhlasím s tým, že by niekto chcel trestať eh, eh, Portugalsko a Španielsko. A môžem povedať, že aj v, v, môj veľmi dobrý osobný vzťah s mojimi kolegami Luisom a Mariom potvrdzuje o tom, že ani jeden z nich nepovažoval včerajšie rozhodnutie za, za rozhodnutie o vine a treste. A sme členmi jednej rodiny, jednej menovej únie a, a poberáme z neho aj výhody a nevýhody. A z tohto pohľadu e, sme sa všetci členové rodiny zhodli e, na tom, s výnimkou samozrejme toho, kto bol posudzovaný, na tom, že, e, že v danom prípade za rok 2015 boli nebola doručená dodatočná efektívna akcia z hľadiska, hľadiska príspevku fiskálnej konsolidácie. To je všetko, som pevne verím a bol som aj na tlačovej konferencie, som jasné, jasne formuloval, že verím v inteligentné riešenia aj tohto konkrétneho problému Portugalska a Španielska v najbližších, najbližších dňoch. Ak ste hovorili o tom, že, že máme jasné odozvy na finančných trhoch, Áno, môžeme si povedať, že e, tie trhy sú posledných 7 e, rokov veľmi citlivé na mnohé, mnohé globálne alebo aj naše európske e, problémy. My sami ich často vytvárame. A ja by som sám nechcel byť psychoanalytikom finančných trhov, ale niekedy by tie trhy potrebovali takúto službu. A my naozaj sme v období obrovskej neistoty a ak hovoríte o tom, že Brexit vyvoláva otázky, ja nikto z nás nevie ani kto bude našim kolegom ministrom financí za Veľkú Britániu. A, takže, takže, ale postupne dostaneme odpovede aj na tieto, a, na tieto otázky a, a pevne verím, že si budeme môcť ešte sadnúť za stôl na to, aby sme sa rozprávali napríklad o veci ako je banková únia. A, a ak hovorí, sa pýtate na to, čo treba konkrétne urobiť a s čím má napríklad komisia prísť, tak e, ten návrh, ten recept je popísaný v cestovnej mape, ktorej, e, ktorej vznik e, e, Jevna má stále naozaj veľké úsilie, pretože cítite, že apetít je, je slabší na, na, túto, na túto tému. Napriek tomu začíname technické rozhovory v oblasti Edisu, tak ako sme povedali, a máme jasnú vedomosť aj o tom, že pri, bez, bez obsahu, obsahového návrhu a znižovania rizik, ktoré sú proste aj, aj politickou, ale aj ekonomickou požiadavkou, bez jasných obsahových návrhov, ako znižovať mieru rizika v, v vzdielanom priestore vzdielania rizik, tak bez týchto konkrétnych návrhov sa nepohneme. A tam sú jasné úlohy pre komisiu ako, ako také. A v Money Market Funds opakujem, všimnite si a ja dúfam, že oceníte našu neutralitu, Máme neutrálny postoj, nemáme záujem na jednom ani na druhom konkrétnom riešení, máme záujem na výsledku. A pevne verím, že teda budete sa na nás, na, ako na honest brokera naozaj spo, e, spolahnuť. A v prípade dane z e, pridanej hodnoty, ak hovoríme o o DPH a pilote, ja môžem povedať, že som bol svetkom dohody e, medzi komisiou a a zástancami pilotu, kde je jasný, jasná dohoda o tom, že na jeseň príde komisia s konkrétnym návrhom legislatívneho opatrenia e, v oblasti jednoosobových firiem alebo firiem s nejasným vlastníctvom. Včerajšia prezentácia komisárky e, Jourovej jasne signalizuje, že sme pripravení v podstate pracovať s konkrétnym návrhom ktorý patrí síce do kompetencií ministr, ministrov spravodlivosti, ale má svoju, svoju časť samozrejme aj zodpovednosti v, u ministrov financí, hlavne v oblasti podvodov DPH opäť. Takže, takže a, a otázka a, koordinácie v, v, na zmenách daňových zákonov. 10 rokov má možnosť sledovať spoluprácu na tejto úrovni a skončíme a začíname tam, e, kde som hovoril, pri daňovej suverenite. To znamená, pre niektorých z nás je to obrovská hodnota a pre niektorých z nás je to obrovský problém. Ja hovorím, že daňová suverenita má svoje dve, dve stránky, ako každá, e, každá minca. A áno, proste téma boja s egoizmom jednotlivých e, krajín, a nemusíme ich tu ani pomenúvať, ani sa ich dotýkať, je veľmi, veľmi zložitá. Ale som presvedčený, že, že naj, najmä po krizové obdobie dalo impuls na to, aby, aby sme prelomili e, proste staré pohľady, keď je košela e, bližšia, bližšia ako kabát. Ale stále tu máme funkčné zmluvy, Hej. To znamená, ak chceme urobiť zmenu, musíme zmeniť, zmeniť zmluvy a z tohto pohľadu by sme mali byť realistickí. Myslím si, že verejný tlak, spolupráca v oblasti OECD, obrovská robota, e, ktorú Gúria a ďalší, ďalší ľudia robili v tejto, na tejto globálnej úrovni, má svoje výsledky napriek našim niektorým teda východeným chodničkom. Thank you very much, Mr. President. I think it has been an extremely... Ďakujem, myslím si, že to bola veľmi plodná a zaujímavá rozprava, dobrý dialog. Všetci uznali, že e, sú tu vysoké ambície vašeho programu, vašeho predsedníctva. Želáme vám veľa e, úspechov a sme pripravení spolupracovať e, v týchto veľmi zložitých chvíľach EÚ a vysielať silný signál dôvery pre našu budúcnosť. Ďakujeme. Ďakujem vám, pán predseda, ďakujem vám všetkým e, za vašu pozornosť, za pohostinnosť a chcem ešte raz zdôrazniť, že ambície e, nestačia, my sa chceme naozaj e, zacieliť a chceme spolupracovať, dosahovať výsledky. Ďakujem a všetkým vám chcem zaželať aj pekné leto. Ďakujem. Yeah, colleagues, we move to the last point in our... Vážne kolegovia, teraz posledný bod programu. E, Predloženia návrhu stanoviska ohľadom legislatívneho návrhu o zriadení programu e, štruktúrnej podpory pre obdobie roku 2017 až 2020. E, je to pravidlo 50. Správ, odajcom je pán Kostas Mavridis. Máte slovo. Máte k dispozícii 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ani nie e, budem to potrebovať, ale uvidíme. V novembri 2015 e, komisia predložila legislatívny návrh, ktorým sa zriaduje e, podporný program v strukturálnej oblasti na obdobie rokov 17 až 20. Tento program by mal poskytnúť na dobrovoľnom základe technickú pomoc a e, e, skúsenosti e, Grécku a z Grécka Cypru pre strukturálne mm, reformy členských štátov. Ide o posilnenie kapacity členských štátov z hľadiska prípravy a realizácie administratívnej reformy, ktorá bude prispievať hospodárskému rastu a tým reagovať na hospodárske a sociálne problémy s tým, aby sa posilnila konkurencia schopnosť, hospodársky rast, pracovné miesta, vrátanie e, pomoci e, pri účinnom využívaní e, prostriedkov únie, vrátanie štrukturálneho fondu a fondu pre pomoc najviac zrniteľným. V súlade s týmto návrhom členské štáty by mali možnosť požiadať o pomoc komisiu v súvislosti s realizáciou reforiem v kontekste procesu riadenia hospodárskych vecí, najmä v súvislosti s odporúčanie pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra pri uplatnení práve Európskej únii vo vzťahu e, k e, realizácii adaptačným programom a e, k reformám, ktoré sa realizujú z iniciatívy členských štátov. Konec citátu aktivity financovania a SRSP budú zahrňať okrem iného seminári, konferencie, workshopy, e, štúdie, hodnotenia, e, vrátanie hodnotenia vplyvov. Bude e, posilňovať kapacitu v oblasti IT, poskytovať odporúčania zásadnej povahy a podobne. 148 miliónov eur sa vyčlenila z technickej pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho ponostárskeho fondu pre vidický rozvoj Súhlasíme s eh, myšlienkami, ktoré sú obsahnuté v návrhu komisie, avšak eh, radi by sme niečo doplnili. Návrh správy eh, sa sústredí najmä na týchto otázkach. Poprvé, posilňuje skutočnosť, že reformy, ktoré rezujú členské štáty, by mali zabezpečiť dlhodobo držateľné investície, hospodársky rast a tvorbu kvalitných pracovných miest územnú súdržnosť, e, sociálne začlenovanie, e, blahobyt, rovnaké príležitosti, boj s chudobou. Po druhé, treba podotknúť, že e, stotožnenie sa so štruktúrnym reformy na strane členských štátov, vrátanie regionálnych a miestnych samozpráv a sociálnych partnerov sú nevyhnutné s tým, aby program bol úspešný. Po tretie, konštatujeme, že e, cieľe sa majú realizovať na základe úzkej spolupráce s prijímajúcimi členskými štátmi a s rešpektovaním priorít týchto štátov, ako aj v súlede s národnými postupmi a tradíciami sociálneho dialogu a kolektívnych zmluv. Po štvrté, e, rešpektujeme úlohu sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti, a aktívne sa snažíme získať ich e, pri, e, pre realizáciu programu s tým, aby tieto návrhy e, zohľadňovali špecifiku tých, ktorých členských štátov. Po piaté, zdôrazňujeme úlohu Európskeho parlamentu, ktorá nebola jasne definovaná v návrhu komisie. A napokon spomeniem ešte dva body, ktoré považujem za veľmi dôležité. Treba sa uistiť, že tento program nie je určený e, ako mechanizmus e, e, stimul, poskytovania stimulov, ale skôr podpory. Vzhľadom, že ide o pilotný program, ak chceme urobiť tento program trvalým po roku 2020, musíme uvažovať o rozpočtovej položky, e, ktorá bude obsahovať všetky zdroje určené na podporu strukturálnych reforiem. Ďakujem pekne za pozornosť. Nemáme e, veľa prítomných poslancov, ale teším sa na plodnú diskusiu. Nemáme ich veľa, ale sú dobrí e, v mene VP. Pán kolega Balc, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pánovi spravodajcovi. E, tieňový e, e, spravodajkynia požiadala ma, aby som vystúpil v jej mene, poslala mi svoje poznámky, takže vystúpim v jej mene. Európsky semester sa optimalizuje a osobitný dôraz sa kladie na obmedzené, ale veľmi dôležité výzvy, ktorým čelia členské štáty. Avšak Nemôžeme sa uspokojiť s tým, že sa e, odporúčania pre jednotlivé krajiny sa zle realizujú. Musíme e, skoordinovať našu politiku a to je hlavný cieľ európskeho semestra pri realizácii štrukturálnych reform, ktoré sú mimoriadne dôležité pre Európu, aby zabezpečila dlhodobo držateľný rast e, stabilitu, konkurencieschopnosť a zvýšila zamestnanosť. Ivana Maletič taktiež uvádza, že členské štáty si veľmi dobre uvedomujú a vedia, čo všetko treba urobiť, aké reforme treba uskutočniť, ale vo väčšine prípadov potrebujú technickú pomoc pri realizácii týchto opatrení. E, e, podporný program na realizáciu štrukturálnych reform je dôležitý e, pre členské štáty z hľadiska lepšej realizácie reform v rámci európskeho semestra nejde o pilotný e, projekt, ale ide o dodatočný stimul s tým, e, aby reformy sa e, realizovali lepšie a rýchlejšie. Po druhé, považujeme vytvorenie nového fondu alebo e, poskytnutie vlastných zdrojov pre európsky par, e, rozpočet nie sú e, potrebné pre fungovanie SRSP, sú potrebné e, e, lepšie synergie, e, E, medzi rozpočtami členských štátov s tým, aby e, európsky rozpočet e, zabezpečil pridanú hodnotu pri realizácii zmien v členských štátoch a pri odstranení problémov Európskej únie. A po tretie, veľmi dôležité je uplatniť nový moderný prístup k európskemu rozpočtu a posilniť väzby medzi jednotlivými smermi politiky. Napríklad kohezná politika eh, doznala eh, eh, viacerých zmien v nadchádzajúcom období v porovnaní s predchádzajúcim, najmä z hľadiska investičnej a rozvojovej politiky a tento nástroj by mohol a mal pomôcť podporiť tento program E, pôjde o národné reformné programy, ktoré sú potrebné e, na národnej úrovni a treba zabezpečiť koordináciu na úrovni únie a tým e, prispieť k naplneniu členov Európs- cieľov Európskej únie. Pokiaľ ide o samotné stanovisko, chceme poznamenať, že rešpektujeme rozhodnutie konferencie predsedov a súhlasíme s pridelenými kompetenciami. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím tu e, e, žiadnych ďalších potenciálnych e, rečníkov, takže pán spravodajca by to mohol uzavrieť. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Lamberts pred chvíľou ma informoval, že musí odísť. Aha že mi to zašle písomnou formou. Nemusím e, veľa hovoriť, som veľmi rád, že sme rozbehli tento dialog. Teším sa na plodné diskusie. Nemáme síce veľa času e, vzhľadom na e, e, prázdniny, ale teším sa na spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. Pozmeňujúce návrhy do 1. novembra. O pozmeňujúcich návrhoch budeme robiť 10. až 11. novembra oktobra, hlasovať do 9. novembra. Môžeme uzavrieť túto schôdzu. Prajem vám e, e, krásne e, leto, príjemnú dovolenku, pretože 31. augusta musíte byť fit, pretože o 9. sa bude konať naša schôdza. Ďakujem pekne.